Uh, dear colleagues, I think we will start, we will start our meeting and I would like to, before I... Milí kolegovia, začneme naše rokovanie. A skôr ako otvorím dnešné rokovanie, chcem vás stručne informovať, na čím sme sa dohodli včera s politickými koordinátormi. Hovorili sme, ako viete, o obsahu listu, ktorý sa vyjadruje k vhodnosti kandidáta na miesto. Uh, List sme rozdali už koordinátorom, skôr ako ho podpíše predseda výboru. Taktiež sme hovorili o otvorených otázkach v legislatíve a o prioritách 7. 7. legislatívy. Hovorili sme o návrhu listu, ktorý sa má dneska prebrať vo výbore REGI. Tento list sme vám rozdali ešte pred debatou. A pokiaľ ide o delegácie, tak skupina prišla s návrhom vyslať delegáciu do Grécka a skupina bude aj definovať e, rozsah pôsobnosti a navrhne aj program na rok 2010. Pokiaľ ide o iniciatívne správy, tak koordinátori rozhodli, že debata o povalskej stratégie bude sa viesť na najbližšom zasadnutí výboru regi v októbri a taktiež sa rozhodlo, že výsledkom debaty môže byť list, ktorý sa zašle predsedníctvu bez ohľadu na budúce rozhodnutie o iniciatívnej správe na túto tému. Taktiež som v tomto kontexte vyzvala skupiny, aby prišli s návrhmi vlastných iniciatívnych správ. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a teraz chcem otvoriť dnešný prvý bod rokovania programu a to je e, e privítanie E, pre, švedského predsedníctva a to menovite pani Maud Olafsson, ministerku pre podnikanie a energetiku vo funkcii úradujúcej predsedničky rady. Je tu aj pán Heglund, štátny tajomník z ministerstva čo je veľmi dobré, pretože možno budeme potrebovať vašu spoluprácu počas vašeho predsedníctva pri rokovaniach a možno pani Olovson nebude môcť vždy prísť medzi nás, takže veľmi dobre, že ste aj vy tu s ňou. Nechcem už dlhšie zdržiavať a chcem vás požiadať, keby ste predstavili program švedského predsedníctva. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážené poslankyňa, e, vážení poslanci, dámy a páni, dovolte mi, aby som začala tým, že vám zablahoželám k tej dôležitej úlohe, ktorú ste na seba prevzali ako poslanci Európskeho parlamentu. Viem, že mnohí z vás e, ste tu noví, ale je to naozaj veľmi zaujímavá úloha, napínavá úloha pre e, európsku spoluprácu. Eh, byť poslancom je veľmi dobrou úlohou. Ja som tiež bola poslankyňou švedského eh, parlamentu a eh, je dobré pamätať si na to, keď človek sedí vo vláde, je to naozaj dôležitá úloha. No a mm, je to úloha, kde dúfame, že spolu so švedským predsedníctvom dosiahneme pokroky. Chcem samozrejme mať veľmi úzke kontakty s vami, pretože potrebujeme spolupracovať, aby sme mali dobré funkčné predsedníctvo. E, predsedníctvo je v momentálne dosť náročných časoch. Je nový parlament, odchádza komisia, bude nová komisia, prežívame finančnú krízu, klima, klima, e, krízu klímy, máme pred sebou e, konferenciu v Kodani a mnohé ďalšie dôležité veci. Takže preto nám veľmi záleží na tom, aby sme spolu zvládli tieto náročné časy a aby sme urobili dobrú vec pre Európu. Vy, ktorí tu sedíte v tomto výbore, máte naozaj veľmi dôležitú úlohu pre e, regionálny rast a európsku politiku e, súdržnosti, koheznú politiku. Toto je dôležitá oblasť, ktorá môže prispieť k silnejšej eh, spoločnej konkurencieschopnosti Európy. Môžeme spolu zvýšiť ekonomickú a sociálnu súdržnosť v Európe. A mm, potrebujeme zmenšiť regionálne rozdiely a e, posilniť jedno, e, rovnosť medzi ľuďmi. Európa, ako aj ostatný svet, e, teraz stojí pred mnohými vážnymi výzvami. Ako som povedala, je tu finančná kríza, ale takisto aj hospodársky pokles má určité historické rozmery. Dopady krízy sú citeľné na celom svete, ale musíme si takisto uvedomiť, že niektoré regióny, niektoré krajiny sú postihnuté mimoriadne tvrdo. Európska únia, naše členské štáty E, musia e, si zabezpečiť e, udržateľný rast a konkurencieschopnosť vo všetkých regiónoch. Európsky obyvateľe potrebujú lepšie a viac pracovných príležitostí. A to sa týka tak miest, ako aj vidieka. Mm, spoločná konkurencieschopnosť Európy závisí od regionálneho rozvoja. Presne tak, ako bezpečnosť a stabilita závisí od toho, aby sa ekonomické a sociálne rozdiely medzi regiónmi teraz nezvyšovali v dôsledku e, poklesu konjunktúry, ale aby sme e, sa e, práve dokázali zamerať na zmenšovanie týchto rozdielov. Napriek hospodárskej kríze ten cieľ dlhodobého rastu v EÚ nesmieme stratiť z pohľadu. Tu národné a regionálne úsilie spolu s EÚ zohráva dôležitú úlohu v neposlednom rade prostredníctvom koheznej politiky. A toto musí ovplyvniť aj naše aktivity v budúcnosti a takto Európa môže výjsť z krízy e, silnejšia, e, než bola pred ňou. Predpokladom pre rast a udržateľný rozvoj sa tvorí na miestnej alebo regionálnej úrovni a e, preto je potrebné z krátkodobého aj z dlhodobého pohľadu pracovať na regionálnej úrovni, aby sme Eh, pomohli našim podnikom a jednotlivcom aj v čase krízy. A práve v čase krízy a eh, nízkej konjunktúry eh, sa overujú mnohé nástroje a stratégie našej politiky. Táto kríza poukázala na význam dlhodobej regionálnej stratégie. Zároveň je tu potreba zjednodušiť rozhodovací proces, aby sme rýchlejšie a, jednoduchšie dokázali reagovať a na regionálnej úrovni preto potrebujeme vyšší vplyv, ale aj vyššiu zodpovednosť za e, rast a zdroje. Musíme lepšie využiť zdroje a na to potrebujeme lepšiu spoluprácu a koordináciu medzi e, regionálnou, lokálnou, národnou a európskou úrovňou. Komisia, ako určite viete, predložila návrh k zmene regionál, eh, regulatívneho rámca eh, v tejto oblasti, aby sa eh, urýchlila realizácia týchto programov. A je to dôležité ne, v neposlednom rade v čase krízy a zo strany predsedníctva sa poka- pokúsime zajsť čo najďalej v preberaní tohto návrhu zmien. Prvá diskusia v pracovnej skupine rady už e, bola a e, ne, nemôžeme zatiaľ nejak sa vyjadriť podrobnostiam, e, pretože je potrebné, aby sa k tomu samozrejme vyjadril aj para, parlament a môžem vás ubezpečiť, že budete neustále informovaní o vývoje a sa, záleží nám na dobrej spolupráci s vami v tejto oblasti budúcnosti. Zjednodušenie štruktúrneho fondu je E, vítané, je to dôležité a musí to byť skutočné zjednodušenie, nielen e, e, na papieri a musí to byť aj práve pre tých, ktorí využívajú štrukturálne fondy skutočným zjednodušením. Týka sa to ja som sa s tým zaoberala nielen ako politička, ale aj ako manažérka projektu, takže viem, aké je to dôležité a aké dôležité je samozrejme zodpovedne využívať zdroje EÚ. Diskusia o budúcej politike koheznej politike už prebieha niekoľko rokov a musí pokračovať. A chcela by som sa len v krátkosti vyjadriť k niektorým našim východiskám. Myslím si, že je dôležité, aby sme si zachovali to prepojenie medzi e, koheznou politikou a lisabonskými cieľmi. Vytvára to príležitosti podporiť udržateľný rozvoj, e, podnikateľského ducha, inovácie, rast e, viac a lepších pracovných príležitostí a zároveň znížené sociálne a ekonomické rozdiely v rámci únie. Kohezná politika má strategické východisko, ktoré bolo úspešné a prispelo k lepšej programovej práci a k e, realizácii zároveň e, k lepšiemu využívaniu e, zdrojov. Potrebujeme priebežne hodnotiť tieto programy, potrebujeme sa zamerať dlhodobejšie. Ďalší faktor úspechu je E, širšia spolupráca s, s partnermi. Vieme, že na regionálnej, lokálnej úrovni to funguje celkom dobre a takisto to prispieva k lepšej realizácii. E, prostriedky zo štruktúrneho fondu sa musia tiež zamerať na tých, ktorých e, najviac potrebujú, najlepšie ich dokážu využiť. Čiže aby mali muži a ženy rovnakú možnosť žiť, vzdelávať sa, pracovať, realizovať si svoje sny vo všetkých častiach Európskej únie. E, nejde len o solidaritu, ale je dôležitá, e, dôležité, aby lepšie fungoval vnútorný trh. E, vyšší rast v slabších regiónoch je prínosom pre celú úniu. Je tiež dôležité pri tejto spolupráci medzi členskými štátmi a pri územnej spolupráci, aby e, boli prioritizované. Musí to byť aj cezgraničný aspekt, nadnárodná spolupráca, pretože to má jednoznačnú prídenú hodnotu pre Európu. Takisto je dôležité, aby územná kohezná politika sa rozvíjala ďalej. Musíme zobrať do úvahy jedinečné e, vývojové potenciály všetkých regiónov. Presne tak e, ako Južná Európa môže využiť eh, slnko, teplo, um, môže napríklad na severe Švédska byť prínosná, prínosný chlad a um, zima um, pre určité aspekty. Takže ide o to, aby tí ľudia, ktorí tam žijú a pracujú v týchto častiach Európy, mali možnosť uh, využiť regionálny potenciál. A preto si myslím, že kohezná politika sa Mm, e, keď sa zameria najmä na tú miestnu úroveň, je veľmi, veľmi zaujímavá. Ďalšia diskusia o tom, ako najlepšie využiť ten regionálny e, potenciál. E, toto bude predmetom diskusie v Kirune, kde budeme organizovať konferenciu predsedníctva. Naozaj musíme poukázať na to, že tie oblasti môžu byť zaujímavé, môžeme využiť tie špecifika jednotlivých regiónov pre ich rozvoj. Kiruna je za polárnym kruhom a je to veľmi eh, riedko osídlená oblasť, je tam, eh, sú tam sámovia, ktorí majú svoju špecifickú eh, kultúru a sú tam napríklad zaujímavé objekty, ako sú mm, báne, kostol, je tam mm, vesmírne výskumné centrum a tak ďalej a konferencia v Kirune bude v decembri, kedy bude tma, zima a veľa snehu. A veľmi sa tešíme, že predsedníctvo predsedníctvo, pred predsednička Danuta Hübner sa odvážila prijať pozvanie do Kiruny a my teda budeme v Kirune diskutovať o týchto dôležitých otázkach v rámci panelovej diskusie. Ale upozorňujem vás, že teda môže to byť trošku chladno tam. E, konferencia bude sa zaoberať oblastiami, ako je využitie lokálneho potenciálu a v diskusii e, budeme sa e, rozprávať o tom, ako najlepšie využiť, akým najlepším spôsobom využiť práve tieto potenciály. Takisto e, budeme sa zaoberať iniciatívou komisie k stratégii surovín tie sú e, naozaj kľúčové pre dobrý rozvoj európskej ekonomiky a Švedsko takisto príjme iniciatívu k e, rozvoju tejto e, stratégie, európskej stratégie pre surovín, čo je nedôle, nesmierne dôležité pre rast a zamestnanosť. Takisto e, musíme sa pozrieť na e, mestský rozvoj v rámci našej územnej agendy, takže budeme pokračovať e, v práci, chceme si nájsť dobré príklady a na jeseň sa zameriame na význam miest pre klimatické výzvy a integráciu. Územná kohezia je tiež dôležitá pre rozvoj makroregionálnej e, stratégie. Napríklad e, prvým príkladom je stratégia EÚ pre, pre Baltské more. E, to sú naše priority počas e, nášho predsedníctva. Sme presvedčení, že cezhraničný a cez e, sektorálny rozvoj a spolupráca sú dôležité, aby sme sa vysporiadali s novými výzvami, ako je napríklad znečistenie morí, klimatická kríza a tak ďalej. Návrh stratégie EÚ pre e, Balckú stratégiu má za cieľ zlepšiť životné prostredie a posilniť e, konkurencieschopnosť tohto regiónu. E, prostriedok, ako to posilniť, je posilniť vnútorný trh, stavať na infraštruktúru v tomto regióne, aby sme sa dokázali fyzicky navzájom medzi sebou prižiť, približiť sa EÚ. Treba staviť na e, roz, výskum, vývoj, inovácie, investície do udržateľného rozvoja. E, stratégia neobsahuje nové e, kritériá alebo nové požiadavky na nejaké nové prostriedky. Práve naopak, staviame na efektívnejšom využití existujúcich programov EÚ a štruktúr, aby sme si rozvinuli prehlbené formy spolupráce. Nám mhm. ide o to, aby mhm. eh, region, eh, teda zdroje regionov EÚ spolupracovali, aby dosiahli maximálny efekt s tými prosiedkami, ktoré tu už sú. Viem, že táto stratégia bude predmetom diskusie aj tu. Eh, my sa tým začneme zaoberať v októbri a zo strany predsedníctva budeme podrobne diskutovať tak, aby sme mohli si zapracovať aj vaše stanoviská do našej práce. Takisto vítam eh, viaceré diskusie o makroregionálnych stratégiách a takisto eh, začínajúca regionálna stratégia v Dunajskom regióne. Sú tu viaceré výzvy, globalizácia, klimatické zmeny, energia, a demografický rozvoj. A môžeme teda skonštatovať, že štruktúrny fond, ktorý sa tu už uplatňuje na financovanie rôznych aktivít e, v tejto oblasti, e, sa musí aj v budúcnosti e, jasne prepojiť na ekonomickú sociálnu súdržnosť, aby to prispelo k dlhodobo udržateľnému rastu. V tejto súvislosti by som chcela povedať ešte pár slov o diskusiách o vybudovaní ekologického hospodárstva. My vidíme, že sa dá skombinovať rast, ekonomický rast s ekologicky ambicioznými cieľmi. Môžeme teda e, staviť na klimaticky e, efektívne riešenia, môžeme zvýšiť e, využitie obnoviteľných zdrojov energie, ale takisto aj e, podporiť rozvoj inovatívnych e, technologických riešení. Eh, takto môžeme posilniť našu konkurencieschopnosť eh, a blahobyt a zároveň znížiť negatívny dopad na životné prostredie a klímu. Už dnes vidíme, že 30 rozpočtu eh, koheznej politiky EÚ sa alokuje práve na investície do tzv. zeleného hospodárstva, zelenej ekonomiky a to musí pokračovať aj, do roku 2000, aj po roku 2013 Takáto ekologická ekonomika je prioritnou oblasťou počas švedského predsedníctva a my to vnímame ako prínos e, do Lisabonskej stratégie. Na mnohých miestach v Európe e, takýto vývoj už e, vidíme a sú podniky, ktoré sú už dlho pred, ďaleko pred nami politikmi v tejto oblasti, aj keď samozrejme to nie sú všetci a mm, máme tu teda e, určité predpoklady na prechod k takejto ekologickej ekonomiky, aby sme z toho mali samozrejme aj výhody konkurencej schopnosti v tejto oblasti. Tuto má Európa jedinečnú príležitosť e, ísť príkladom a preto chceme počas nášho predsedníctva vyslať jasné posolstvo, aké dôležité to je, aby sme v Európe mali takúto ekologickú ekonomiku. Máme na európskej úrovni viaceré politické nástroje, máme tu trap, e, po, politiku dopravy, malých a stredných podnikov, polnohospodárstvo, inovácie, kohezná politika. A to sú všetko dobré príklady takých oblastí, ktoré môžu prispieť práve k takémuto prechodu na ekologickú ekonomiku. A napokon, vy v Európskom parlamente a v tomto výbore máte dôležité poslanie aby ste budovali našu budúcu spoločnú Európu. Myslím si, že súčasná kríza a e, pokles konjunktúry, ktorý momentálne zažívame, znamená, že mnohí ľudia potrebujú určité vodcovstvo, politické vodcovstvo, ktoré nám pomôže posilniť Európu a môžeme spoločne vytvoriť nové pracovné príležitosti a mm, vytvoriť aj bezpečnosť a dôveru v budúcnosť našich obyvateľov. Teším sa na dobrú spoluprácu s vami a myslím si, že e, máte mnoho dobrých príkladov z všetkých vašich krajín a mm, dúfam, že spoločne e, zvládneme tieto ťažkosti, v ktorých sa momentálne Európa nachádza. Ďakujem vám za pozornosť a veľmi rada vám zodpoviem na vaše otázky a vypočujem si vaše stanoviska, aby sme to mohli zapracovať do našej práce. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za tento úvod, ktorý jasne ukazuje, že sa budete venovať koheznej politike v duchu toho, čo aj my musíme robiť ako výbor Európskeho parlamentu v nadchádzajúcom období hovoríme o teritoriálnej kohezii, o budúcnosti politiky, o ekolisabonskom kontexte. A teraz by som chcela otvoriť diskusiu. A ako pani ministerka povedala, otázky ako aj komentáre, ktoré máte, e, vítame a e, otváram teraz diskusiu. Začneme s Konstancou Krel. Ak si pripravená, potom Jan Olbrucht a potom Oldřich Plasák. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka. S veľkou radosťou som si vypočula, že počas švedského predsedníctva chcete dosiahnuť pokrok v pobalskej stratégii. Hovorím to preto, že sa popri koheznej politike zaoberám aj veľmi po, e, ruskou politikou a v tomto rámci to určite zohráva dôležitú úlohu. Možno by ste mohli povedať ešte niekoľko slov na túto tému a síce ako, bude, ako sa to dá dokopy s tretími krajinami. Potom mám ešte dve ďalšie otázky. Žiaľ, ako každé leto, aj teraz došlo k veľkým lesným požiarom. Včera sme vo výbore o tom veľmi stručne hovorili a mne tu vždy vzniká táto otázka. Rada má fond Solidarity a už pomerne dlho. Chce švédske predsedníctvo dosiahnuť trocha dynamiky v tomto a chce sa pokúsiť zjednodušiť nariadenie o Fonde Solidarity takým spôsobom, ako to navrhuje parlament, aby sa tento nástroj stal oveľa pružnejší pri reakcii na prírodné katastrofy v častiach Európskej únie. únie. Potom mám ešte jednu otázku. Viem si predstaviť, že e, stratégia Severného mora je súčasťou teritoriálnej kohézie, ale bola by som rada, keby som počula niečo aj o vašej predstave, ako si vy predstavujete dosiahnuť pokrok v teritoriálnej kohézii. Je zelená kniha komisie, parlament sa vyjadril, na jeseň budeme pokračovať v našej debate a bola by som naozaj rada, keby ste to mohli troška rozviesť. Ďakujem. Ja myslím, že dáme dokopy niekoľko otázok, takže ešte Jan, prosím. Vážená pani Ministerka, veľmi pekne ďakujem v mene poslancov Európskej ľudovej strany. Ďakujem za všetky informácie, ktoré ste nám poskytli. A v tomto kontexte mám jednu otázku, ktorá sa týka švédskeho predsedníctva a potom mám ešte ďalšiu otázku ohľadne práce v rade. Pokiaľ ide o švédske stanoviska, tak v posledných mesiacoch sa veľa hovorilo o tom, že rozličné členské štáty majú rozličné pohľady na koheznú politiku. Vo vašich vyhláseniach sme videli niektoré prvky, ktoré poukazujú na to, že na jednej strane ste hovorili pani ministerka o tom, že je potrebné posilniť koheznú politiku v zmysle Lisabonu, to znamená posilniť inováciu, posilniť všetky nové prvky ale na druhej strane ste povedali, že záujmy koheznej politiky by mali byť e, vyrovnané, že by, tam, že by mala byť rovnostárska. No a vy ste hovorili takisto, že Švédsko zamýšľa a zvažuje možnosť e, čo s cieľom číslo 2 že či nezostane len cieľ číslo jedna pre regióny. No a v tomto zmysle by som rada vedela, čo si o tom myslíte, e, čo nám o tom viete povedať. Takéto stanoviská podľa nášho názoru sú príliš zjednodušené a Chcel by som vedieť, či Švédsko bude pracovať na posilnení kohéznej politiky na celom území EÚ alebo a nie len v jednej časti. No a druhá otázka, ktorú mám na radu. V parlamente sa povráva, že existuje istá polemika v rámci rady, pokiaľ ide o návrh zjednodušiť nariadenie, ktoré sa týka, respektíve nariadenie, ktoré sa týkajú krízy. E, čo si, pani ministerka, myslíte? A prosím vás, povedzte nám niečo o tejto téme, poinformujte nás, aká je v súčasnosti situácia v tejto oblasti v Rade, e, pretože my všetci budeme pracovať na zmenách tejto legislatívy. No a preto potrebujeme vedieť, ako vyzerá teda situácia v rámci tej polemiky o Európskom sociálnom fonde. Ešte možno otázka od Žicha Vlasaka, potom by ste odpovedali. Ďakujem. Ja som veľmi... Pani predsednička, pani ministerka, ja som veľmi rád, že máme možnosť vymieňať si skúsenosti a názory na vaše predsedníctvo. Dovolte, aby som ocenil dobrú spoluprácu medzi Francúzskom, Českou republikou a Švédskom pri príprave dlhodobého programu a rovnako ocenil aj zapojenie samospráv. Ako viete, asociácia samospráv z týchto troch krajín vytýčila priority a tie boli v programe zohľadnené. Keďže ste hovorili o väčšej úlohe miest a obcí v rozhodovacom procese, rád by som sa spýtal, ako ďalej chcete zvyšovať tento integrovaný prístup v rámci nových stratégií pretože tým oveľa e, viac zefektívnime využitie finančných prostriedkov. Moja druhá otázka sa týka regionálnych stratégií. Vy ste si stanovili prioritu v oblasti Pobaltia. Aký je váš názor na vznik obdobných regionálnych stratégií, napríklad Podunajska a ďalšie? Nebudú si tieto stratégie v budúcnosti nejako prekážať alebo nebudú rozdrobovať túto politiku súdržnosti? Ďakujem veľmi pekne a teraz by som poprosila pani ministerku, aby odpovedala. Aby reagovala na položené otázky. Ďakujem pekne za tieto stanoviská aj e, otázky. Začnem s tou povádzkou stratégiou. E, tá zaznela v prvej poslednej otázke. Ja si myslím, že toto je dobrý spôsob, ako sa pozrieť na to, ako uplatňovať rôzne nástroje na lepšiu spoluprácu aj e, v cezhraničnej oblasti. A teším sa na túto prácu, pretože všetci si uvedomujeme tieto ciele, e, že potrebujeme teda dobrú spoluprácu. Pokiaľ ide o spoluprácu s tretimi krajinami, my sme tomu otvorení e, v konkrétnych projektoch a tak ďalej a táto spolupráca by nemala byť uzavretá, musí to byť otvorená spolupráca. A viem, že už teraz prebiehajú diskusie o konkrétnych projektoch eh, s tretimi krajinami, čo si myslím, že je veľmi dôležité a e, dobré. Takisto si myslím, že je dôležité, aby sme hovorili o pobaltskom regióne alebo podunajskom regióne, aby sme identifikovali, že čo E, je to, e, na čom chceme spolupracovať. E, o tom potrebujeme diskutovať, aby sme sa dobre zamerali hneď od začiatku, aby sme sa zamerali na tie nesmierne dôležité oblasti. A tam je potrebné veľmi široké partnerstvo, veľmi široká diskusia môžem povedať e, len za úrad vlády vo Švedsku, pokiaľ ide o našu úlohu. My sme do toho zapojili viaceré rezorty, e, viaceré úrady našej spoločnosti do tejto vlastne spolupráce v Pobalti a e, aby sme mm, rozdelili aj zodpovednosti na rôzne rezorty a orgány, aby sme zabezpečili, že Ehm, následne budeme môcť brať aj na zodpovednosť tých, ktorí vlastne mali na zodpovednosti určitú oblasť. Ehm, takže to považujem za dobré a myslím si, že to je inšpirujúce, ako ehm, teda budeme pracovať na tejto e, stratégii pre, Pobaltské, pre Baltské more. Snažíme sa to teda prepojiť medzi krajinami v Pobalti. Včera som bola vo výbore ITRE a hovorila som o tom, ako sa snažíme prepojiť e, energeticky Švedsko, Fínsko a Pobaltské republiky, aby sme mali teda takéto elektrické prepojenie a snažíme sa to všetko vlastne prepojiť medzi týmito krajinami, čo je, myslím, celkom zaujímavé a prinesie aj konkrétne výsledky, nielen programy. E, pokiaľ ide o Fond Solidarity, E, áno, e, sú tu šťastnosti, že to trvá dlho. E, niektoré samozrejme, že je záujem efektívne využívať tento fond, tak ako aj ostatné fondy. Teda musíme sa pozrieť na to, ako efektívne využiť tieto zdroje a to je neustále prebiehajúca práca, ktorú naše predsedníctva a ďalšie predsedníctva musia robiť. No a ja som eh, bola aj na opačnej strane, ako som povedala, že ja som bola príjemcom tej tzv. podpory, takže viem, ako tieto veci fungujú a teda tu musíme tak na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni, musíme sa zamyslieť nad tým, ako to zjednodušiť, aby to fungovalo aj v praxi. pokiaľ ide o územnú spoluprácu. Myslím si, že tá diskusia v Kirune bude určite veľmi zaujímavá, že tam budeme môcť rozvíjať práve takúto územnú spoluprácu a myslím si, že mm, to má veľkú hodnotu, keď sa pozrieme na to, ako rôzne regióny v Európe mm, majú rôzne predpoklady, ale spolu môžu e, sa dopracovať v veľkej sile. Máme takisto skúsenosti s tým, ako sa identifikujú silné a slabé stránky, ako e, to konkrétne v praxi využiť, aby sme boli konkurencieschopnejší. Tá kríza, ktorú aj my teraz vo Švedsku zažívame a v mnohých ďalších krajinách, teda my vo Švedsku sme uplat, uplatňujeme takúto koheznú politiku a partnerstvo na to, aby sme boli na regionálnej a miestnej úrovni aktívnejší, aby sme sa naozaj dokázali e, vysporiadať so všetkými tými, ktorí prišli o prácu, aby sme naozaj efektívne realizovali tú stratégiu, ktorú sme si stanovili. A mnoho z týchto štruktúr a z e, tej organizácie, ktorú sme si tu naplánovali, aj v praxi funguje a čiže potrebujeme si takisto e, zjednodušiť e, ten regulačný rámec, aby sme sa rýchlejšie dostávali e, k prostriedkom. Pokiaľ ide o pohľad na budúcu koheznú politiku, je jasné, že mm, rôzne krajiny na to nahľadajú rôzne a ani e, určite nepoviem žiadne tajomstvo, keď e, poviem, že aj rôzne politické strany, napríklad vo Švedsku, na to nahľadajú rôzne. Ale e, to, že je to politika dôležitá, na tom sa myslím dohodne tých 27 členských štátov, tak či tak. Čiže potrebujeme aktívnu koheznú politiku a prostredníctvom rozvoja tejto politiky môžeme ju zefektívniť, prepojiť to napríklad na Lisabonskú stratégiu a tak ďalej a ďalej to teda zefektívniť, ale aj v budúcnosti to zrejme bude tak, že tu budú tie slabšie regióny, ktoré budú musieť dostať najväčšie zdroje na to, aby a, a samozrejme, že treba počítať aj s tým, že e, jednotlivé štáty, ako napríklad Švédsko, tiež mm, stanovia prostriedky na to, aby pomohli svojim najslabším regiónom. Ale myslím si, že toto je e, dobrá diskusia a čím viac zefektívnime koheznú politiku a zo, e, budeme ju mať dobre štrukturovanú, čím viac to prepojíme na ostatné stratégie, e, vy ste to tu spomínali, napríklad tú eco-efficient economy, o, o to väčší bude prínos a užitok a o to jasnejšie to bude, ako e, vlastne m, využívať e, tú koheznú politiku. Pokiaľ ide o e, tú, uh, eh, o to zjednodušenie. Všetci máme samozrejme ambície, aby eh, tá podpora eh, bola zjednodušená, ale v konečnom dôsledku pôjde o konkrétne veci a tam sa nám samozrejme vždy najlepšie páčia naše národné pravidla, takže v rade prebieha diskusia o tom, ako e, ďalej pokračovať v tomto zjednodušovaní. Ale čo môžem povedať ja, je, že ja sa budem naozaj e, snažiť čo najviac to motivovať, aby tá práca priniesla dobré výsledky. A ja potrebujem vašu pomoc na to, aby sme e, mali teda vaše stanoviská, vaše dojmy, ako vy vlastne vnímate túto prácu pokiaľ ide o mesta, obce, ako to strategicky dobre využiť. Myslím si, že naozaj ide e, o to, aby sa na tom podielalo čo najviac e, subjektov ľudí. Moja praktická skúsenosť tej opačnej strany je opäť taká, že je naozaj veľmi veľa ľudí, napríklad v dedinách e, alebo na predmestiach, ktorí sa chcú na tom podielať, ale sú dnes kvázi vylúčení z tejto práce v tejto oblasti a teda tá veľká výzva pre nás je, aby tam boli lokálne eh, rozvojové skupiny, eh, malé podniky, ženské organizácie, to, čo vždy eh, je zapojené v týchto diskusiách. A my ako politici sa musíme postarať o to, aby tu bola možnosť širokého partnerstva, aby sa naozaj všetci mohli na tom podielať, pretože takto získame konkrétne myšlienky alebo mm, požiadavky na to, čo sa má urobiť. Takže takéto široké partnerstvo je dôležité. No a v neposlednom rade chcem zdôrazniť aj možnosti podnikov, aby malé podniky teda tie majú často najväčšie problémy podielať sa na týchto diskusiách a teda ak máme um, pracovať na tom, aby bol ekonomický rast, ak by sa má Európa rozvíjať, tak musíme pochopiť to, čo je potrebné. Čiže viac potrebujeme takýchto malých podnikov uh, v celej Európe, a mm, musíme ich zapojiť do toho širokého partnerstva, aby sme mali aj lepší pohľad na ich prácu. Michal Teurer, prosím. Ďakujem, pani predsednička, pani ministerka Olofsson. Kohezná politika v minulosti skutočne mohla veľmi prispieť k tomu, aby sa stabilizovali nedostatočne rozvinuté regióny, aby sa ďalej rozvíjali. A teraz stojíme pred dvomi veľkými otázkami. Poprvé pred otázkou, ako môže kohezná politika EÚ byť hodnotená, ako sa dajú merať jej výsledky. A po druhé, sme v čase finančnej a hospodárskej krízy a tu vzniká otázka, že či tie regióny, ktoré mali doteraz dobrú štruktúru, musia meniť svoju štruktúru v dôsledku súčasného prostredia a či sa tak nestanú regiónmi, ktoré potrebujú pomoc. Mám tu konkrétnu otázku k jednému. Aké stanovisko švedského predsedníctva k otázke kontroly účinnosti, k, e, ku kontrole hodnoteniu súčasnej koheznej politiky? A chcem sa spýtať, či máte nejaké východiska preto, alebo či máte určité indikácie o tom, že štar, e, silné regióny sa momentálne v dôsledku krízy môžu stať regiónmi, ktoré budú oprávnené na pomoc z oblasti regionálnej politiky. Potom hovorí hovorili ešte o inom aspekte, o urýchlení platení finančných prostriedkov a o dočasnom vyplatení 100 je to návrh komisie na zmenu nariadenia, ktorý je predložený a mne tu vzniká otázka, že či je toto adresné opatrenie na základe toho, že členské štáty realizovali spolufinancovanie prostredníctvom úverov a preto je tu tá otázka, ako chce e, toto chápať e, e, komisia, pretože ako vieme, momentálne sa úvery neposkytujú a sú odkázaní na 100%. Určite nie sú všetky krajiny odkázané na túto 100% platbu a mňa zaujíma práve, ako vy mienite k tomuto pristupovať. Ďakujem veľmi pekne. Chancova, prosím. Áno, pani ministerka, budem hovoriť za skupinu zelených a chcem vám poďakovať za vaše návrhy. My sme ich E, na viacerých miestach ocenili, najmä pokiaľ ide o prístup a o tom, čo ste hovorili o tej špecifickej kultúre, pretože ja som Kozričan a som sa pripojil vlastne do týchto európskych radov a ja dávam veľký pozor na to, aby celá európska kultúra bola valorizovaná v rámci kultúrnej rôznorodosti. Na druhej strane, tie ste oznámili, že sa budete snažiť zabezpečiť rast slabých regiónov a že prístup vašej politiky bude sa sústreďovať na územia a na cezhraničnú spoluprácu. No a ja chcem nadviazať na tento posledný bod. E, hovorili ste o Baltskom prípade, príklade. Mm, to je vlastne oblasť, ktorá má historické a ekologické E- ekologickú minulosť a zaslúži si taký jednotný prístup a myslím si, že podobné možno aplikovať aj na mediteránnu oblasť. Ja som naozaj e, e, z hľadiska Korziky prekvapený, keď konštatujem, do akej miery politika zanedbáva výmeny názorov, výmeny medzi ľuďmi. Máme tu Korziku a Sardiniu a medzi nimi máme vlastne námornú dopravu a každý rok tam hrozí, že sa uzatvorí každú zimu a nemáme prostriedky na modernizáciu, nemáme finančné prostriedky, takže um, možno, že v tomto smere sa e, vaše predsedníctvo pustí do takých hlbších e, reforiem, v zmysle väčšej výmeny e, vlastne informácií a celkové vzťahov medzi obyvateľmi. Teraz Gudmans, prosím. Ďakujem pani predsednička. Dve veci, ak dovolíte. Poprvé, čo sú vaše priority? Klima, e, klimatická zmena, kohezná politika, klasická. Pred tým, ako sa zaradí problém klimatickej zmeny. Ako? Pretože švedská priorita, klimatická politika je veľmi silnou prioritou. Ale ako budú priority medzi týmito dvomi vecami? Dáte to dokopy, spojíte to, alebo klimatické zmeny budú e, na väčšou prioritu ako regionálny aspekt? Je to provokatívna otázka, ja viem. Pýtali sme sa už aj na situáciu v rade, mám určité skúsenosti a ja viem, že keď je kríza a keď tieto regióny bojujú aj proti nezamestnanosti, budú sa snažiť investovať do infraštruktúry. A infraštruktúra je lepšia pre chudobné regióny, ale bude tu určitá konkurencia, pretože tu nebude snaha zmeniť infraštruktúru, zlepšiť ju, ale dať pracovnú príležitosť. A potom sa nebude venovať tak veľa peňazí na koheznú politiku, keď sa bude zlepšovať infraštruktúra v chudobných regiónoch. A to by mohlo byť aj problematické pre klímu, keď, sa berie, keď je kríza z dlhšieho hľadiska si myslím, že je to tiež zaujímavá otázka a zaujímavá váš názor na ňu. Erika Manner a potom myslím, áno, potom ešte, že chcem poprosiť, dali by sme teraz slovo pani ministerke a potom by sme dali dokopy ďalšie dve otázky, dobre? Ďakujem pekne za tieto názory. Pokiaľ ide o koheznú politiku a hodnotenie Myslím si, že je samozrejme, že treba brániť tú koheznú politiku a na to potrebujeme veľmi jasné hodnotenie. Musíme vidieť, že to prináša výsledky a to bolo vlastne vývojom za posledné roky, že sa prepojí kohezná politika s ostatnými stratégiami, ktoré máme na úrovni EÚ. Takže je dôležité, aby sme dokázali pred obyvateľmi eh, predostrieť, že tieto um, programy e, samozrejme vyplýva, majú aj dopady na rozpočet, ale musíme jednoznačne zhodnotiť to, čo funguje, to, čo nefunguje až tak dobre. A tam e, musíme na európskej úrovni teda popracovať a e, urobiť to aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, pretože nie všetko sa vždy dá vyriešiť len to koheznou politikou. Ako sa regióny majú na tom viac podielať? No už keď sa pozrieme na súčasnú mapu uh, uvidíme, uh, ako sa to bude vyvieť aj v budúcnosti, ale momentálne sú možnosti rozdeliť uh, v rámci toho mm, rámca, ktorý máme, teda je možnosť rozdeliť to aj teraz. No a posledná otázka pána Godmanisa bola, že je dôležité pozrieť sa na to, že tá kohezná politika je len jednou z častí spoločných uh, politík. Máme tu plán obnovy, máme národné aktivity, ktoré realizujeme chceme posilniť finančný sektor, aby sme aby teda tento bankový systém naozaj fungoval. A tam e, mm, vnímame tú koheznú politiku aj e, v súčinnosti s tými ostatnými vecami, ktoré my robíme. Má sa to všetko navzájom posilniť, aby sme túto situáciu zvládli. Je takisto dôležité uvedomiť si, že vyplacenie prostriedkov, ak sa to má urýchliť, tak to je dôležitý, dôležitá vec, aby to celé fungovalo, ale zároveň prebiehajú diskusie o spolufinancovaní, e, o tých častiach, takže princípy. Ak máme mať nejaký projekt, na ktorom máme pracovať eh, s týmito prostriedkami, tak eh, človek by tam mal mať aj nejaký vlastný podiel finančný, čo ho zavezuje k tomu, aby eh, sa na tom podielal, aby zobral si mm, svoj diel zodpovednosti za ten projekt. Ale chápem, že je to pre mnohé členské štáty nie je jednoduché, ale v princípe je to veľmi dôležité, aby ak zaobchádzame s peniazmi daňových poplatníkov, aby sme boli ochotní vložiť do toho aj vlastné prostriedky, či už sú to národné, regionálne, e, alebo privátne, súkromné, ale musí tu byť jednoducho zodpovednosť. No a ako som už povedala, e, prebieha diskusia o tomto podieli. Tá diskusia ešte nie je uzavretá, ale sú tu rôzne názory, môžem vám e, povedať z Rady ministrov, pokiaľ ide práve o túto, túto záležitosť pán Alfonsi. Myslím si, že je dôležité, aby kultúra Európy bola e, podporovaná, ako aj tá regionálna spolupráca a e, územná spolupráca je práve dobrý spôsob, ako to dosiahnuť mm, prečo sme sa e, podujali k tej iniciatíve pre Balské more. Bolo to práve preto, že vieme, že sú to mnohé ďalšie regióny, ktoré môžu postupovať podobne. A toto je len príklad, kde ukážeme, že sa dá a ako sa dá efektívne spolupracovať. Ja naozaj dúfam, že um, možno bude podobná strategia pre Podunajský región, pre Stredomorie, že to bude pokračovať aj ďalej uh, v tomto smere. Ja som v lete bola v Miláne a diskutovala som uh, trošku aj o tom a musím povedať, že mi naozaj veľmi imponovala práca, ktorá uh, sa robí v oblasti Stredomoria na posilnenie práve tohto regiónu. Takže musíme e, ukázať nové spôsoby, ako pracovať, máme sa od seba navzájom poučiť e, práve, aby sme dobre spolupracovali aj cezhranične. Pokiaľ ide o politiku klímy a e, koheznú politiku, E, či tam je nejaký rozpor medzi nimi. Nie, práve naopak, ja si myslím, že a aj Švedsko, e, v Švedsku si myslíme, že možno práve teraz, keď e, máme tú ekonomickú krízu, keď prichádzame o pracovné príležitosti, musíme nájsť možno nejakú novú víziu pre Európu, odkiaľ môžu vyplynúť nové pracovné príležitosti, kde vidíme nejaké možnosti pre Európu, aby dosiahla pokrok. A podľa mňa práve je dôležité, aby sme riešili tú otázku klímy. Musíme musíme znižiť emisie a uh, tu uh, treba prísť s mnohými novými podnikateľskými myšlienkami, potrebujeme nové zdroje, nové uh, možnosti dopravy, um, potrebujeme teda energetickú efektívnosť, možno nové služby, uh, udržateľné mesta. Je tu nekonečné množstvo vecí, ktoré môžeme urobiť. A nestačí byť len druhý najlepší. My musíme byť tým najlepšími a Eh, práve eh, to uvedomenie si eh, týchto klimatických víziev je veľmi dobrým predpokladom v Európe. Ja mám kontakty s USA, s Čínou a určite oni tiež veľa investujú práve do tejto oblasti. Včera som povedala vo výbore ITRE, že ja som možno znepokojená z toho, že mm, kým my sedíme a diskutujeme o našich programoch a cieľoch, oni už investujú No a potom my budeme mať nejaké programy a budeme až potom investovať. Takže ja naozaj chcem motivovať k tomu, aby Európa bola dostatočne ambiciózna, e, tak pokiaľ ide o klimatické otázky, energetické systémy na udržateľnú energiu, ale takisto musíme sa pozrieť na rozvoj priemyslu, podnikať, podnikov, inovácie, čo priniesie nové pracovné príležitosti. Takže takýmto spôsobom tam naozaj nie je rozpor medzi ambicioznou klimatickou politikou a inovačnou rozvojovou politikou pretože tam práve to eco-efficient economy je pojmom, ktorý spája tieto dva ambiciozne ciele, ktoré sme si stanovili. A a tam môže takisto dôležitú úlohu zohľať, zohrať aj kohezná politika, aby sme sa dopracovali k výsledkom. Ďakujem a teraz prosím Eriku Maner. Ďakujem veľmi pekne. Váš aj za vaše ambície, ktoré ste tu uviedli k regionálnej politike. Je veľmi dôležité, že vy ako predsedníčka zdôrazňujete regionálnu politiku počas vášho pol roku. Zaznelo tu mnoho dôležitých otázok, ale chcela by som hovoriť o stratégii pre Pobalské more a jej prepojenie s regionálnou politikou. Sú to veľmi dôležité stratégie, tak ako sme to práve počuli. A aby sme to mohli prepojiť s európskymi otázkami je tiež veľmi dôležité. A keď si pozrieme pobrežné štáty po Baltskej oblasti, tak vidíme, že to nie je otázka pre mesta v týchto oblastiach, ale ide aj o občanov vo vnútri krajiny, ktorí by mali mať osok z tejto, e, z tejto politiky tak, aby sme mohli podporovať svoju vlastnú politiku a získať e, ich záujem o túto stratégiu. Ako vy počas švedského predsedníctva budete postupovať, aby aj ostatné mestá vo vnútri krajiny mali určité napojenie na pobaltskú stratégiu. Je to veľmi dôležité, aby sme ich mohli široko zapojiť do tejto práce. Ďakujem. A teraz pán Zever. Ďakujem, pani predsednička. Bolo to veľmi zaujímavé, čo sme si tu vypočuli od pani ministerky. Zelená ekonomika je veľmi zaujímavá, ale je tu jeden problém, že e, cena konvenčnej energie je pomerne nízka v súčasnosti. Takže môžeme povedať, že táto česová, e, cenová štruktúra na trhu e, nie je priaznivo naklonená energii z biopalív alebo z vetra. Takže mňa by zaujímalo, čo tu plánuje švedské predsedníctvo Chcete tu naozaj zasiahnuť tak, aby sa podporovalo zelené hospodárstvo, chcete začať s nejakými pilotnými projektami a určite pokrok bude závisieť od toho, ako sa tieto ceny e, budú ďalej vyvíjať. Potom je tu ďalšia kritika európskych programov. To je veľká téma, je to kritika byrokracie týchto programov. Ako vyzerá v súčasnosti diskusia v Rade? Ako vyzerá odbúravanie byrokracie a najmä tie veľmi prísne kontroly počas priebehu programu? Prišlo sa s novými nápadmi, prišlo sa s novými predstavami štíhleho spôsobu riadenia a podobne. Ďalšia oblasť, aké ukazovatele teraz rada preberá na definovanie regiónov, budú to e, nezamestnanosť, príjem per capita a tak ďalej. Mohli by ste nám sručne povedať, ako vyzerá diskusia v tejto oblasti? Ďakujem. Ďakujem a posledným rečníkom je pán Matula. Ďakujem pani predsednička, pani ministerka, vážení kolegovia, ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu, za vaše pripomienky. E, ja mám len takú jednu krátku otázku, pretože čas veľmi rýchlo beží. Ja som z Rumunska, zo západu Rumunska a chcel by som vyslať signál e, za malé a možno aj veľké podniky, pokiaľ ide o zjednodušenie postupu a prístupu k európskym fondom. Ja mám viacero príkladov, ktoré by som tu mohol uviesť. Prípady, kedy Niekedy nadnárodné e, podniky predložili e, projekty, aby získali financovanie na vytvorenie napríklad nových pracovných príležitostí. A aby som bol konkrétny, 1700 pracovných príležitostí sme chceli vytvoriť v rámci nášho podniku v tomto období krízy. A bolo by to, mm, boli by to pracovné príležitosti práve pre, tých, pre tie najznevýhodnejšie vrstvy eh, eh, spoločnosti. No ale v časi krízy sú potrebné prostriedky na vytvorenie pracovných príležitostí a eh, na to treba zjednodušiť tie procedúry. Projekty, ak nedostaneme rýchlo financie, nebudú môcť byť zrealizované a teda podniky sa budú musieť snažiť vymotať sa z toho inak. A ešte raz, opakujem, tam pokiaľ ide o prílež- e, vytvorenie pracovných príležitostí, by bolo e, potrebné prioritne pridelovať tieto fondy. Túto otázku treba e, preskúmať v rade, či sa majú procedúry zjednodušiť. Ďakujem. Is... Oh, yes, there... Áno, kolegovia, ešte dvaja, takže posledné dve otázky. I'm sorry, I can't see the aitäh uh, proua um, esimees uh, lugupeetud minister uh, ühe balti riigi esindajana või balti mereäärse riigi esindajana mul on väga hea meel kuulda Ďakujem. Ja som z takej pobaltskej krajiny a som rada, že táto pobaltská stratégia je jednou z vašich priorít. Keď sme boli v Štrásburgu, Mnohí kolegovia položili tú otázku, že dobrá stratégia je prioritou, ale nie je na ňu dosť finančných zdrojov um, pridelených v rozpočte. Môžete dať nejaké zábezpeky, že v ďalšom rozpočte bude dosť zdrojov na túto pobalskú stratégiu. Pretože bez zdrojov ehm, to ostane len rozprávka. Druhá otázka ja som z Estonska, najmenšieho pobaltského štátu a veľa ste hovorili o spolupráci a rozvoji. Ale čo môžete povedať Estonsku? Máme 1,3 milióna obyvateľov a 15-percentnú oficiálnu nezamestnanosť a blížime sa k sociálnej katastrofe. Máte nejaké návrhy? Ďakujem. I understand we have finished with... Myslím, že týmto sme skončili vyjadrenia a naše príspevky, naše príspevky a otázky a preto prosím o poslednú reakciu. Ešte raz ďakujem. Som veľmi rada, že tak eh, veľa otázok sa týkalo práve pobalskej stratégie a ja si to vykladám tak, že je veľký záujem o túto štruktúrnu, alebo tento štruktúrny spôsob práce a eh, že je to eh, rozvoj politiky, ktorú môžeme využiť všetci. Pani Mane sa pýtala na, nielen na mesta, ale na to, ako môžu spolupracovať aj ďalšie časti našich krajín. A to je vlastne otázka, ako k tomu e, pristúpia národné vlády, orgány, pretože napríklad práve tá pobalská stratégia tá nie je len pre, e, pre pobrežie, tá je pre celý región a práve tu musia do toho vstúpiť národné, regionálne orgány, aby zapojili aj ďalšie časti e, E, ďalšej časti našich krajín. E, samozrejme, môžeme mať rôzne skúsenosti. Je dôležité na to poukázať, ale ja si myslím, že je nesmierne dôležité, aby sme e, videli celý tento región, aby sa na ňom naozaj na, na tejto strategii podielal. Keď sa pozrieme teda napríklad na tú poslednú otázku, kolegyne z Estonska, keď sa pozrieme na to, čo sa momentálne deje, táto uh, strategia, stratégia Ehm, nie, sa netýka nejakého nového rozpočtu. Ide o to, aby sme uplatnili tie nástroje, ktoré už máme, ale aby sme teda lepšie spolupracovali. A myslím si, že minimálne teda pre e, Švédsko a možno ďalších ide o to, ako zapojiť viac ľudí do toho, aby prišli s novými podnikateľskými myšlienkami, s nejakými inováciami, ktoré prinesú nové práce príležitosti. A myslím si, že potrebujeme o mnoho viac spolupracovať medzi krajinami, aby sme posilnili aj práve tieto podnikateľské možnosti, aby rastli, aby prišli s novými vecami a ja inovácie považujem za veľmi dôležité. Ja si to tu vyberám ako príklad, pretože to je moja zodpovednosť našej vláde a myslím si, že mnohé môžeme dosiahnuť medzi e, Švedskom a pobalskými krajinami. Je to veľmi hodnotné, ale o mnoho viac e, získame, keď potvoríme možnosti práve malých podnikov, aby sa dostali na tento väčší trh. E, vytvorí to takisto pre nich lepšie podmienky Včera v, vo výbore ITRE sme hovorili o zjednodušení pravidiel a e, pracuje sa aj práve na tom zjednodušení, ale e, je dôležité, aby všetci na tom e, pracovali, aby pre malé podniky bolo jednoduchšie rásť, e, aby e, mohli sa ďalej rozvíjať. Pokiaľ ide o tú otázku veternej energie, sol, solárnej energie, ako to využiť. Samozrejme, môžeme e, predstavovať nové, moderné, udržateľné energie a na úvod môžeme pracovať s rôznymi systémami, ako, e, aby sme e, vlastne prinašali túto novú e, technológiu a mnohé české štáty majú rôzne systémy. My máme napríklad vo všetku e, certifikát na elektrínu a veľmi dobre to funguje. E, Takže e, dostaneme za mm, naše prostriedky veľmi veľa takejto obnoviteľnej energie. Musíme sa naozaj zamerať na to aj dlhodobo, ale sú ďalšie krajiny, ktoré majú iný systém a tiež ho považujú za dobrý. Takže toto je úloha politiky. Vnášať nové veci, ale musí to samozrejme prežiť e, na trhu, za trhových podmienok, čiže e, takto musíme vnímať tú novú technológiu. Ja som optimista, pokiaľ ide o tie obnoviteľné zdroje energie, pozrite sa napríklad na veternú energiu, e, mnohé členské štáty to veľmi intenzívne využívajú, Nemecko, Dánsko, aj Švedsko už e, sa e, venuje týmto alebo uberá týmto smerom. No a potom e, môže tu byť e, solárna energia, energia von a tak ďalej. A to môže byť všetko veľmi zaujímavé. A e, o túto energiu bude veľký záujem, takže v Európe si musíme uvedomiť, že nejde len o záchranu životného prostredia, ale ide aj o posilnenie priemyselného rozvoja v Európe. Takže toto je tá príležitosť, ktorá je taká dôležitá. Môžeme to samozrejme podporiť prostredníctvom výskumu a vývoja. Tam je viacero programov aj na európskej úrovni. A takisto um, môžeme investovať v rámci plánu obnovy, zefektívniť ener- využitie energie. A je dobré, že uplatňujeme tieto nástroje, ktoré už máme, aby sme to ďalej rozvieli. No a ešte by som tak na, na okraj povedala, že Napríklad vo Švedsku mnohé miestne e, podniky alebo obce um, spolupracujú na práve rozvoji takýchto obnoviteľných zdrojov energie. Takže aj na lokálnej úrovni sa to dá, dá sa dopracovať k dobrej kohezii, ak uh, sa riadne využívajú zdroje energie. Pokiaľ ide o kontroly, je jasné, že potrebujeme rovnováhu medzi tým, že teda uplatňujeme eh, peniaze daňových eh, poplatníkov, čiže musíme to uh, musíme to uplatňovať zodpovedne. Na druhej strane samozrejme uh, potrebujeme rýchlo a jednoducho uplatňovať tie prostriedky. Mm, ja ako ministerka vo Švedsku a ďalší ministri máme tú zodpovednosť zabezpečiť, že uplatnenie v národnom systéme funguje veľmi dobre ale takisto na európskej úrovni musíme sa spoločne snažiť eh, o to, aby ten tok peniazy bol jednoduchší, rýchlejší, pretože je dôležité, aby tí, ktorí tie zdroje potrebujú, ich dostali, keď sú tie zdroje na to určené. Ešte by som povedala pár slov k tej štátnej podpore alebo pomoci. Viete, že sme mm, diskutovali o automobilovom priemysle, o problémoch a je dôležité povedať, že potrebujeme rovnováhu medzi tým, aké sú rizika, čo môže byť potom nejaká dlhodobá štátna eh, podpora eh, pre tieto eh, podniky a môže to nabúrať vlastne konkurencieschopnosť. A na druhej strane ale potrebujeme voľný obchod, otvorený obchod a konkurencieschopnosť medzi týmito podnikmi, ale možno potrebujeme nejaký premostovací čas. Ale podniky samotné hovoria, že oni chcú čo najskôr sa vrátiť e, k tomu normálnemu systému a samozrejme aj bankový systém tam zohráva veľmi dôležitú úlohu. Myslím, že som zodpovedala tie otázky, ktoré tu zazneli. Dovolte mi, aby som povedala na záver ešte, neviem, či ešte niekto sa chcete niečo opýtať, ale opäť, ja si veľmi cením vašu angažovanosť a myslím si, že v tomto ťažkom čase je nesmierne dôležité poukázať na to, že EÚ urobila mnoho preto, aby sa vyspredala s touto krízou a aby sa naše nástroje v budúcnosti ešte zefektívnili. Máme mnohé skúsenosti, poznatky e, a predsedníctvo a ministri to môžu využiť. A uh, som teda rada, že som tu bola, že sme mali túto prvú diskusiu a dúfam, že keď nebudem môcť prísť ja, takže sa uspokojíte s Joranom Heglundom a máme tu ďalších dvoch ministrov. Uh, Eh, ja nemôžem teda byť vždy a všade, ale práve mm, s Jorenom sme vo veľmi úzkom kontakte, pokiaľ ide túto prácu. Takže ďakujem vám, že ste eh, prispeli k tejto dôležitej práci, ďakujem za vaše názory, stanoviska a dúfam, že budeme veľmi dobre spolupracovať aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie v mene všetkých kolegov. Vážime si vašu vaše odhodlanie a oddanosť politickému programu. Je to skutočne ambiciózny plán. Na začiatku ste povedali, že ako ministerka máte na starosti veľa oblastí, ale to je dobré, pretože to vám umožňuje získať integrovaný prístup v rozvoji, čo je jediná cesta. A ako viete, každá z našich inštitúcií má svoj vlastný program, svoju vlastnú agendu a aj my tu v tomto parlamente, v tomto výbore chceme robiť všetko preto, aby život nás, Európanov, bol lepší. A rovnako vieme, že spolupráca má aj pridanú hodnotu. Uh, a sme pri, sa tešíme, že budeme môcť spolupracovať s vami tak, ako ste e, pripravená. Veľmi si vážime vaše odhodlanie, angažovanosť a dúfame, že budeme môcť spolupracovať veľmi užitočne. Ďakujem veľmi pekne. Potrebujeme len dve minúty, aby sme sa rozlúčili a potom budeme pokračovať s bodom 10 programu.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 Uh, Môžeme teda začať a pokrať, respektíve pokračovať. Ak... Keby ste si prosím sadli a prejdeme k bodu 10 chcem vás informovať už o tom, čo som spomínala včera, že sme dostali od predsedu Európskeho parlamentu list, ktorý poslali všetkým predsedom výborov, pokiaľ ide o nevyriešené otázky šiest, za šiesto legislatívne obdobie, potom sú tam priority za toto obdobie a do 9. septembra nás požiadali o informácie podľa pravidla 214, 95 a 66, to znamená všetky otvorené otázky, ktoré chce parlament konzultovať alebo pozmeňovacie návrhy, ktoré chce predložiť. A aby sme toto mohli predložiť, uspokojiť, tak sekretariát predložil návrh listu, ktorý má dve časti. Prvá časť obsahuje informácie o otvorených otázkach. Tu máme povinnosť odpovedať. To je prvá časť týchto otázok a tieto treba poslať do 9. septembra. A potom máme druhú časť, ktorá je o politických prioritách. To sa môže zaradiť do prvej časti listu, ale musím povedať, že sa to môže poslať aj neskôr, môžeme sa rozhodnúť, že to vôbec nepošleme, čo ja si myslím, že by bola tá dobrá voľba za našu stranu. Takže návrh listu sme včera prebrali na rokovaní koordinátorov. Taktiež ho upravili sme o návrhy od kolegov zo zelených, zo skupiny zelených GUE, a podľa pána Pipera z EPP a podobne. Takže to sme všetko tam zapracovali do tohto listu a pošleme, poslali sme vám to v upravenej podobe včera večer e-mailom. Takže rada by som vám aj povedala, že prvá časť listu nevytvára žiadne problémy pre koordinátorov, a pre nás ako výbor legy je tu jediná otvorená otázka, to je fond Solidarity, ale to pre nás nie je nejaké kontroverzné. A druhá časť sa týka všetkých tých víziev. Takže tento list pošleme predsedovi a chcem veľmi e, dôrazne povedať, že ak by ste chceli niečo zmeniť alebo doplniť, tak by sme mali pracovať s druhou časťou listu, čo je náš plán. Budeme ešte o tom hovoriť, diskutovať o tom. Dúfam, že budeme mať aj hlbšiu debatu nedlho, ale dnes môžeme mať aj prvú debatu a uvidíme, či sa dohodneme. Zdá sa, že by to mohlo byť možné aj pre tú druhú časť, aby sme mohli poslať rozoslať tento, poslať tento list. Takže otváram debatu k druhej časti listu, pretože je to teraz na nás, na výbore, rozhodnúť, že či tam ešte niečo dodáme, alebo že či to pošleme v tej podobe, v ktorej to je. Tak by som vás chcela teraz poprosiť o individuálne vyjadrenia, ak máte nejaké pripomienky k tomuto. Ďakujem, Danuta. Mám dve veci. Už som o tom hovorila včera pri, vypoču, pri vypočutí komisára, dneska aj pri predsedníctve. A je to fond Solidarity. Ak som to dobre pochopila, tak fond e, Solidarity si vyžaduje ďalšie predsedníctva. To znamená, že rada sa do toho nechce pustiť. A ja by som uvítala, keby sme o tom e, tu v liste hovorili ostrejšie, ja si myslím, že my si to jednoducho nemôžeme dovoliť voči regiónom a povedať, že v parlamente sme o tom hovorili, prijali uznesenie a rada sa vyzúva z toho, pretože tých 27 členských štátov nie je v stave sa dohodnúť na jednotnom postupe. Ja myslím, že my ako parlament to nemôžeme jednoducho takto akceptovať a jednoducho prijať. A po druhé, Podľa mňa komisia hodla pri príprave novej koheznej politiky a e, finančných výhľadov po roku 2013 komisia plánuje vytvoriť pracovnú skupinu. A v tejto pracovnej skupine sú všetky možné inštitúcie, členské štáty, komisia, výbor regionov, vedci, mierni, miestni odborníci. Všetci sú tam, len parlament tam nie je. A potom si vypočuť, že nás bude informovať komisár a, je, a očakáva naše vyjadrenia, mne to nestačí. Ja by som bola naozaj rada, keby sme sa my ako výbor dohodli, že chceme mať stoličku v tejto pracovnej skupine to je snáď to minimum. My predsa zastupujeme všetkých občanov zvolený demokratickým spôsobom v jednotlivých regiónoch. A preto by som bola rada, keby sa to napísalo ostro do listu, alebo keby sa našiela iná cesta, ako to veľmi jasne povedať. Ďakujem veľmi pekne za tvoje vyjadrenia. Pokiaľ ide o fond Solidarity, ja rozumiem, je to tam, že, že pokiaľ ide o fond Solidarity, by si chcela, aby to bolo ostrejšie, alebo chceš to zmeniť? Alebo chceš iba zdôrazniť, že je to dôležité? Áno, urobíme to. Ešte prosím ďalšie otázky. Nech sa páči, pán Alfonzi. Ďakujem, pani predsednička. K prvému bodu by som chcel povedať asi toľko, že sa tam hovorí o niečom, čo bolo na začiatku debaty a potom sa to neobjavilo viac a to je pokračovanie a sledovanie tých protikrízových opatrení a postupov. Následne v duchu toho, čo bolo povedané, naša skupina si myslí, že je veľmi dôležité, aby sme mali e, procedúru dialógu medzi Európskym parlamentom a komisiou počas vypracúvania návrhov pre budúcnosť koheznej politiky, pretože naozaj potrebujeme priestor na výmenu názorov medzi komisiou a Európskym parlamentom. Preto navrhujeme, aby e, táto fáza predbežného zosúladenia prebehla. Áno, jedna vec je monitorovanie krízových opatrení. Takže to bude zapracované a ten druhý bod tiež. Sú ešte nejaké ďalšie pripomienky? Áno? Pani Oro? Yes. Oui, merci, Ďakujem, pani predsedníčka. Ja mm, samozrejme súhlasím s listom, včera som to povedal na schôdzi koordinátorov, ale kladiem si otázku, či by sme nemohli nejak presnejšie a silnejšie prezentovať túto novú politiku, o ktorej sme hovorili pred chvíľou s pani ministerkou. Táto nová e, politika by mala smerovať k zelenej ekonomii, k obnoviteľným zdrojom a samozrejme, že to by malo byť spomenuté aj v návrhoch, ktoré robia zelení. A ja si myslím, že takisto by e, sme mali záujem, my, ktorí sme v regionálnom výbore, e, na trošku väčší dôraz na regióny, lebo to je naša zodpovednosť. Uh, mohli by ste byť konkrétnejší? Mohli by ste hovoriť o tom, čo by sme mohli urobiť? Ja zdieľam ten názor, že je potrebná diskusia o budúcej politike a budeme ju mať. Mm, je to jednou z našich najväčších úloh Máme to tam v tej e, záražke k legislatívnemu balíku a príprave. Mm, ak už nikto nie je proti, tak navrhujem, aby sme explicitne tam dali diskusiu v budúcej e, politike. To myslím, že je dobrá myšlienka, takže beriem váš bod. Na, budem sa to snažiť zapracovať Musíme sa na to pripraviť a príprava znamená, že všetky tie diskusie a správy a expertízy budú. Takže ďakujem za túto vynikajúcu pripomienku. Ešte niekto? Nech sa páči, Jan Olbrich. Áno, mám technickú pripomienku v časti 2 Máme tu tri rôzne prvky. Jeden to je tá rezerva, ktorá spôsobuje napätie v rade a možno aj v parlamente. Ide o zjednodušenie pravidiel pri Eh, uplatňovaní štruktúrálneho fondu teraz. Takže to by mala byť jedna časť, pretože mm, to bude oddelená veľmi dôležitá diskusia ohľadne plánu obnovy a tak ďalej a tak ďalej. To je teda jedna vec. Druhý prvok, ako povedala predsednička, je diskusia o budúcej politike kohézie a mm, týka sa do toho legislatívneho balíka Čiže toto je druhá vec týka sa tej legislatívy, je tam ten problém územnej súdržnosti, to je budú, uh, e, diskusia o budúcnosti koheznej politiky a tretí prvok samozrejme, ako tie stratégie na boj proti chorobám, prírodným katastrofám, to sú všetko veľmi dôležité veci. Uh, najprv teda existujúce nariadenia, potom legislatíva a potom uh, budúcnosť. Áno, skontaktujeme sa s vami. Ešte nejaké pripomienky? To by teda znamenalo, že to, čo ste tu práve vyjadrili, to neviem, ako dlho bude trvať. Ten list pošleme dnes popoludní. A Takže budeme mať dve časti v tom liste a môžeme to potom e, na čas zaslať pánovi Buzekovi, takže to veľmi vítam, ďakujem pekne. A, a takže keďže sme trošku predbehli náš čas, je tu niekto za komisiu? Kolegov som tu videla. Takže neviem. Máme teraz dve veci na výber. Buď počkáme 5 minút a medzičasom si s pánom Anerom vyjasníme, či môže prísť skôr, alebo prerušíme schôdzu a budeme pokračovať o 11.15 a nezmeníme čas. Čo by ste si vybrali? Dajte mi dve minúty, ja si to preverím, e, či môže pán Ale prísť skôr. Ak je už na ceste, neviem, no uvidíme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 Uh, Kolegovia, pán Anne už je v aute, takže o 15 minút budeme pokračovať. Máte teda 15 minút na diskusiu. Takže pokračujeme o 15 minút, čiže o 3 pokračujeme. Okay, good.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

Kolegovia, budeme pokračovať. Uh, Chcem povedať, že pre tých kolegov, ktorí sú prvýkrát v parlamente a prvýkrát vo výbore REGI, sme pozvali generálneho riaditeľa uh, pre regionálnu politiku, ktorý je našim dôležitým partnerom v komisii a je to generálny riaditeľ pre spoluprácu s komisiou pre, re, pre regionálnu. No. E, chcel by so, chcela by som pripomenúť, že v júli komisia prijala dve nariadenia v kontexte krízy, ako aj v kontexte pokračovania činnosti na zjednodušení. Nemali sme čas, ale formálne sme to prerokovali v júli ale nemali sme čas na debatu k týmto dvom nariadeniam v rámci výboru. Toto budeme pr- byť prvýkrát dnes, ale chcem povedať, že sme sa rozhodli o zaradení správodajcov na tieto správy. EPP bude Madame Rafusroja pre e RDF a socialisti a demokrati by chceli aby to bol jeden z kolegov, ktorý sa konkrétne volá, ale ešte nechcem povedať to meno, lebo to nebolo potvrdené. Máme tu spravodajcov, máme tu riaditeľa, ktorý nám povie, kde sa teraz nachádzame v súvislosti s týmto nariadením v rady. A potom by sme mohli mať debatu a otázky k Dirke Anel, takže odozdávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážení poslanci, dovolte, aby som v prvom rade vyjadril svoju vďaku za pozvanie sem dnes. Je to prvé mimoriadne dôležité stretnutie a debata medzi nami. A samozrejme, že som vám k dispozícii aj pri riešení iných všeobecných otázok, po voľbách došlo k e, zmene členstva tohto výboru a preto by som chcel vám zablahoželať všetkým a zapriať vám veľa úspechov v práci v tomto výbore. A osobitne samozrejme gratulujem e, pani predsedničke a želám jej veľa úspechov v, tom, v tejto novej e, funkcii Myslím si, že nás naozaj čakajú na veľmi zaujímavé časy a to nie len v súvislosti so súčasnou hospodárskou krízou a tým, čo musíme robiť v kontexte krízy, ale je to zaujímavé z hľadiska budúceho rozvoja našej politiky po roku 2013. Práca na tomto už začala v mnohých členských štátoch, v mnohých inštitúciách, ako aj v komisii a myslím si, že spolu musíme definovať spôsoby, ako by sme v úzkej spolupráci a partnerstve mohli spolupracovať v rámci tohto procesu. Takže je to veľmi zaujímavé obdobie, ktoré máme pred sebou. Tento výbor je skutočne hlavným partnerom nášho generálneho riaditeľstva. Samozrejme, že sledujeme aj prácu iných výborov, rozpočtového výboru, kontrolného výboru, ale tento výbor je výbor, ktorého, ktorý považujeme za našeho hlavného partnera a Vyvíjali sme z našej strany mnoho úsilia na to, aby sme zlepšili vzťahy s výborom a aby sme vybudovali partnerstvo. A to je niečo, čo začal pred, začala predchádzajúca komisárka a ja a nový komisár tom bude pokračovať. Chcem povedať, že v nedávnej minulosti váš výbor veľmi tej práci a veľmi nás v nej podporoval a som mimoriadne vďačný za vašu podporu, podporu tohto výboru pri e, našich návrhoch, ktoré sme predložili minulý rok v novembri a v decembri. A tam sme museli tie návrhy prebrať veľmi rýchlo, aby sa e, implementovali čo najrychlejšie. Pri tejto príležitosti parlament zopakoval niekoľkokrát, svoje obavy, že riadenie fondov, že riadenie našich politík, že uplatňovanie našich politík v teréne by sa malo zjednodušiť a to je cieľ, ktorý všetci zdieľame a preto som veľmi rád, že vám môžem dnes predstaviť našu prácu v tejto oblasti. Taktiež chcem povedať, že si uvedomujeme želanie Európskeho parlamentu, ktorý chce byť zapojený do všetkých politických iniciatív od začiatku. A sme odhodlaní vyvinúť všetko úsilie na to, aby sa to mohlo stať. Dovolte, aby som ešte povedal niekoľko slov k nášmu návrhu a k zjednodušeniu v kontexte krízy, v ktorej sa nachádzame Niektorí z vás si možno ešte pamätajú druhý rok 2008, keď sme mali možno získať prvé skúsenosti spolu s našimi kolegami z členských štátov z implementácie politiky v teréne, ako aj z náročnosti a problémov, s ktorými sa stretávali v teréne pri uplatňovaní pravidel tejto politiky. Začali sme v druhej polovici minulého roku zamýšľať sa nad tým, ako by sme mohli obdobie rokov 2007 a 2013 zjednodušiť, ako by sme mohli zjednodušiť pravidlá, aspoň v tých najurgentnejších e, prípadoch, najzrejmejších prípadoch. A jeden z takýchto prípadov minulý rok bol práve prípad pri e, projektov, ktoré prinášajú príjem. Mali sme tu mnoho administratívnej záťaže pre príjemcov, ako aj pre administratívu v regiónoch a členských štátoch, dokonca aj pri malých projektoch. A jeden z prvých návrhov, ktorý sme urobili a ktorý sa jednomyselne prijal, bol ten návrh, ktorý povedal, že dáme výnimku všetkým projektom, malým projektom, aj keď produkujú príjem z týchto komplikovaných pravidiel čo z hľadiska administratívnej záťaže predstavovalo veľkú úsporu a súčasne z hľadiska peňazí nám to umožnilo dodržať naše hlavné pravidlá a zohľadniť tam tie rôzne možnosti príjmu a zostali sme e, v teórii pri tých istých pravidlách a bolo to skutočne veľká úlava pre správy, verejnú štátnu správu v regiónoch, ako aj pre príjemcov. To bolo východisko. V kontexte prvého krízového balíčka komisie v novembri, decembri minulého roku sme potom prišli s druhým kolom návrhov, ktorý sa týkal zlepšenia našich nariadení a zjednodušenia pravidiel Prišli sme s tým po mnohých kontaktoch a komunikácie s expertami v členských štátoch, s tými ľuďmi, ktorí pracujú priamo v teréne a majú skúsenosti. A takisto sme dostali aj mnoho návrhov od členov vášho výboru, pretože vy zastupujete tých, ktorí sú priamo v teréne, ktorí sa e, starajú o regionálny rozvoj a ktorí sú hlavnými a zastupujete hlavných príjemcov našeho rozvoja občanov. Tieto návrhy, ktoré tu zazneli na konci minulého roka, sa medzičasom už prijali. Zmenili sme vykonávacie pravidlá, ktoré sú uvedené v nariadení komisie Využili sme túto príležitosť na to, aby sme preskúmali celé nariadenie, prehodnotili ho a snažili sa identifikovať ďalšie veci, kde by sme mohli dosiahnuť zjednodušenie. A tam, kde to bolo v súlade s názorom expertov členských štátov, sme tak urobili. A naša diskusia skončila, vyústila do tretieho balíčka zjednodušení. To je ten balík, ktorý máme dnes pred sebou z hľadiska organizácie práce, ako sme fungovali, tak sme naďalej pracovali e, s malým riadiacím výborom na zjednodušení v rámci DG Regio. Tam spolupracovali všetky odbory, ktoré sa za, služby, ktoré sa snažili zničiť, čo by sa dalo zjednodušiť. Mali sme kontakt s regiónmi, aby sme vedeli, čo sa tam deje. Žiadali, požiadali sme tých expertov v regiónoch, ktorí pracujú v oblasti riadenia a auditovania našej politiky aby prišli a aby s nami v Bruseli rokovali. Robili sme to v jednej skupine, kde sme mali expertov členských štátov a počas tohto obdobia sme mali aj veľa kontaktov s regionálnymi asociáciami, kde boli experti z regionálnej úrovni. Všetky tieto diskusie potom vyústili do nového balíčka, toho, čo máme dnes pred sebou. To sú zmeny, ktoré sa navrhujú eh, v jednotlivých pravidlách. Tento tretí balíček, keď sa príjme, bude pravdepodobne ešte žiadať ďalšie preskúmanie vykonávacích pravidiel, aby sme ich mohli vy prijať alebo upraviť v súlade so zmenami v nariadení. A ja dúfam, že ak budeme spolupracovať, tak koncom tohto roka sa dopracujeme do situácie, kde budeme môcť povedať, že teraz máme jasnú predstavu o období 2007 až 2013 potom ja si myslím, by sme mali prestať pracovať na období 2007-2013, pokiaľ nenájdeme niečo, čo je úplne nepriateľné, kde sme urobili niečo veľmi zlé, ale zatiaľ takú oblasť nevidím. Prečo by sme mali potom prestať s obdobím 7 až 13? Z jednoduchého dôvodu, preto, že implementácia politiky sa vykonáva teraz a podľa našich skúseností je vždy veľmi zlé zmeniť pravidlá hry, keď hra už beží. Vyvoláva to veľké zmetky. Myslím si, už aj tento tretí balíček je vlastne na hrane toho, čo si z hľadiska času môžeme dovoliť. Pretože teraz vidíme, a to je naozaj dobrá správa, ktorú vám môžem povedať. Teraz vidíme, že politika sa od rána, od leta začína naozaj implementovať. A máme teraz mnoho žiadostí z členských štátov o preplatenie a musím povedať, že som optimistickejší, pokiaľ ide o implementáciu politiky aj v kontexte krízy, než som bol na začiatku roka. Dovolte, aby som potom prišiel k našemu návrhu. Povedal som, že je to návrh, ktorý prichádza v kontexte ekonomickej krízy. A samozrejme cieľom návrhu je toto. V prvom rade chceme zjednodušiť našu politiku, áno. To je prvý cieľ, áno. Chceme sa zbaviť v pravidlách toho, čo sa opakuje, čo vytvára zbytočné komplikácie. Ale súčasne by sme chceli, to je ten druhý cieľ pri zjednodušovaní, chceli by sme, aby toto zjednodušenie pomohlo urýchliť implementáciu v teréne. A to je presne to dvojité želanie, to dvojnásobné želanie, ktoré sme mali pri našej činnosti a preto sme e, simplifikáciu doplnili dvomi ďalšími návrhmi, o ktorých budem o chvíľu hovoriť. Teraz prvé zjednodušenie. A to je prvý bod, veľké projekty. Veľké projekty v oblasti štrukturálnych fondov sú veľmi dôležité pretože mnoho finančných prostriedkov sa čerpá cez veľké projekty. Prvý krok, kde sme dosiahli zjednodušenie, je, že že je len jeden prach 50 miliónov eur pre všetky typy veľkých projektov v budúcnosti. Dnes máme ešte stále dve hraničné hodnoty, 25 miliónov pre životné prostredie a 50 miliónov pre iné projekty. A potom je tu ešte ďalší problém, že podľa regionálnych fondov, či je to regionálny kohezný fond, tak čo je environmentálny projekt a čo nie je, to je, sa rôzne definuje. A preto sme navrhli toto všetko vylúčiť, mať jednu definíciu veľkého projektu a to je 50 miliónov eur. A mám taký pocit z odoziev členských štátov, že mnohé členské štáty to považujú za ozajstné zjednodušenie a že to znižuje aj zmetočnosť. Druhým bodom je, že sme zjednodušili alebo chceme zjednodušiť riadenie veľkých projektov ktoré majú význam pre e, štát alebo spoločenstvo. Chceme dovoliť, že ak bude napríklad diaľnica alebo železnica, ktorá prechádza viacerými regiónmi, že toto možno prezentovať ako jeden projekt, dokonca aj vtedy, ak to bude projekt, ktorý prekračuje viacero programov. Doteraz to nebolo možné a podľa našich skúseností to vytváralo umelé e, problémy. Takže to, čo sa zdá logické a plauzibilné, by sa malo uplatňovať od teraz. Taktiež sme zvýšili pružnosť, pokiaľ ide o veľké projekty, tak, aby boli v súlade s pravidlom automatizovaného odviazania. A môžeme povedať, že pri veľkých projektoch by toto platilo len vtedy, keď sa veľký projekt schváli komisiou a v budúcnosti toto pravidlo, táto výnimka sa môže uplatňovať už od samotného okamžiku predloženia projektu komisie. komisie. Prečo? Pretože vieme, že sú projekty, ktoré sú také zložité, že my potrebujeme viac času ako tie tri mesiace, ktoré sa zvyčajne uvažujú na schválenie projektu. A v takýchto prípadoch počas tohto celého času by sme mohli mať u, e, uplatňovanú túto, autom, túto, e, to, túto možnosť automatického uvoľňovania prostriedkov, odviazania prostriedkov od okamžiku predloženia, pretože by mohli začať hneď pracovať na veľkých projektoch. Takže je to niečo, čo je technické, ale v skutočnosti to znamená skutočné zlepšenie z hľadiska správy. Taktiež sme navrhli zjednodušiť pravidla revízie programov. Tu ide najmä o to, že keď máte programy, kde sa prichádza so zmenami, modifikáciami, ktoré sú v realite nie také významné. Zvyčajne výdavky v programe sú oprávnené po prijati programu ale podľa pravidiel, ktoré dnes máme, keď potom dojde k zmene programu neskôr, k úprave programu neskôr, čo je bežné, čo je normálne a čo je najmä normálne v čase krízy, keď sa musíte prispôsobiť novej situácii. To znamená, že keď chcete modifikovať neskôr svoj program, tak čokoľvek spravíte, to všetko sa považovalo za niečo, čo si vyžaduje rozsiahle hodnotenie ešte pred prijatím rozhodnutia a niekedy dôvody na to, prečo sa to robilo, boli veľmi jednoduché a ekonomická kríza aj dopad je jasný. Nepotrebujete veľké hodnotenie, aby ste zdôvodnili zmenu programu v takomto kontexte. A to je presne to, čo by sme chceli povoliť v budúcnosti. A potom, keď budú menšie zmeny v projektoch, napríklad v Litovsku si spomínam, išlo o štadión, ktorý bol v pôvodnom programe navrhnutý pre 10 tisíc divákov a potom počas práce v programe sa ukázalo, že 10 tisíc je málo, že 12 tisíc je lepšie, tak podľa súčasných pravidiel by sme museli určiť nový dákum oprávnenosti budúcnosti, ale to nebude potrebné. Len vtedy to bude potrebné, ak sa zapracujú nové kategórie výdavkov. Len potom budeme potrebovať nové dátumy oprávnenosti. My sme sa jednoducho snažili zjednodušiť finančné inžinierské pravidlá. Chceli sme byť v nich konkrétnejší, tak aby boli Eh, vhodné pre energetické úspory a obnoviteľné energie. To je dôležité pre nás, pretože vidíme, že v oblasti energetiky sa dá veľa spraviť, najmä v oblasti krízy, ktorej sa nachádzame v súčasnosti. Veľa aktivít, ktoré vytvárajú potom aj nové pracovné príležitosti. Taktiež navrhujeme vysvetliť, zjednodušiť mnohé pravidlá kde sú určité zmetky. Snažíme si to vysvetliť medzi nami a regiónmi. Napríklad bolo tu pravidlo retencie, keď išlo o investíciu, aby sa zabránilo um, rýchlemu presťahovaniu. Zoberem dotáciu, budem niekde investovať a potom si zoberem druhú dotáciu a potom odídem s mojou investíciou. Preto sme zaviedli určité retenčné obdobia ale tieto retenčné obdobia majú význam len vtedy, kde sú to skutočné investície v klasickom význame slova, to znamená infraštruktúra alebo produktívne investície do podnikov. Avšak keď dávame podporu networkingu, keď podporujeme školenia, tak tieto retenčné pravidlá nemajú veľký zmysel, a preto sme, si, sme jasne povedali, že tieto retenčné pravidlá sa vzťahujú na infraštruktúrálne projekty a investície do výroby. A v prípade, konkrétnom prípade Európskeho sociálneho fondu, kde je veľa e, aspektov e, odbornej prípravy, budeme uplatňovať retenciu len v takom prípade, kde sa považuje za povinnú zo strany našich kolegov DG hospodárska súťaž z hľadiska pravidiel štátnej pomoci. Taktiež v situácii krízy je, dôležité, je dôležitý ďalší návrh a síce že nebudeme to uplatňovať v prípade, kde nemáme podvodné bankroty. Je to situácia, ktorú vidíme veľmi často pri malých podnikoch v, v kríze. Potom sú tu aj ďalšie zjednodušujúce opatrenia, ktoré sa týkajú monitorovania príjmov, pokroku v tvorbe príjmov, pro, projektov takýchto a v budúcnosti povieme, že my robíme tento monitoring až do konca programovacieho obdobia, ale keď programovacie obdobie skončí, tak už nebudeme ďalej pokračovať, pretože to bola veľká administratívna záťaž pre mnohé regionálne a štátne orgány. A zjednodušili sme aj pravidla hlásení, pretože v niektorých regiónoch to považovali za skutočne ťažké bremeno, veľkú záťaž a taktiež sme aj vysvetlili záruky, ktoré žiadame, keď dávame E, zálohy do systémov štátnej pomoci. A tu bolo určité nedorozumenie, že sú možné bankové záruky. Nie, v budúcnosti sme jasne povedali, že aj štátna záruka alebo záruka verejnej nebankovej inštitúcie je priateľná. Potom tu máme dva ďalšie návrhy, ktoré vyplývajú troška z tohto zjednodušujúceho balíka a to je jeden súvisí s krízou a druhý súvisí, veľmi otvorene to poviem, súvisí so zlyhaním, ktoré sme objavili v našich pravidlách. Prvé pravidlo ku kríze je návrh, že na roky 2009 až 2010 navrhujeme 100% preplácanie projektov ESF a tuto chcem veľmi jasne povedať, my nechceme zmeniť spolufinan- pravidla spolufinancovania. Toto 100% preplácanie v roku 2009 a 2010 v žiadnom prípade nespochybní celkovú povinnosť spolufinancovania, ktorá je v každom operačnom programe. Ale my navrhujeme, aby sme v roku 2009 a 2010 na začiatku nazhromaždili peniaze aby členské štáty a regióny mohli využiť tieto peniaze na začiatku obdobia, aby mali dosť likvidity v rokoch 2009 až 2010 a potom po rokoch 2009 a 2010, to znamená ku koncu obdobia, sa to bude musieť samozrejme znovu zmeniť, tak aby sme v celom období došli alebo sa dostali do normálnej situácie spolufinancovania. Zdôrazňujem to, pretože toto je ten bod, je bod, ku ktorom bolo pomerne veľa nedorozumení. Tak toto je návrh, ktorý spomínala komisia v svojom oznámení o spoločnom e, záväzku pre zamestnanosť a toto sa koncentruje na ESF v prvom rade, pretože tam vidíme práve tú možnosť v situácii rastúcej nezamestnanosti E, veľmi rýchleho konania v členských štátoch. A potom, to je moja záverečná poznámka, pani predsednička, potom navrhujeme zmenu RDF, nariadenia RDF, aby sme prekryli určitú medzeru, ktorá tam bola v minulosti a to sa týka oprávnenosti intervencie do oblasti bývania v prípade marginalizovaných komunít, napríklad oblasť bývania rómskych spoločenstiev a toto je obmedzené len na EU 12. Je to návrh, ktorý reaguje na mnohé žiadosti, ktoré sme dostali z parlamentu a tý, e, reaguje aj na našu vlastnú analýzu, kde sme videli, že tie pravidlá, ktoré máme pre oblasť bývania a tie súviseli najmä s bývaním v mestských oblastiach, nie sú e, účinné keď hovoríme o marginalizovaných spoločenstvách, komunitách, ktoré žijú veľmi často vo vidieckých oblastiach. Tak vážení poslanci, toto sú hlavné návrhy, ktoré sme predložili. Diskusia začala včera v rade. Môj pocit je taký, že už sme dostali prvé reakcie členských štátov ja osobne som včera nemohol byť v rade, ale moji kolegovia, ktorí sú tu so mnou dnes, mi povedali, že pokiaľ ide o balíček zjednodušenia, tak eh, a je to v súlade s očakávaním, eh, sme mali pozitívnu reakciu v rade a niekde dokonca zaznelo želanie ísť ďalej, ako sme navrhli ale myslím si, že pokiaľ ide o zjednodušenie, žiaden problém. Rozmanitosť názorov zaznela včera v Rade v oblasti 100% spolufinancovania ESF a ja e, myslím, že aj vy ste o tomto mohli hovoriť s komisárom Sameckým aj s predsedníctvom dnes a my sa musíme tu zaoberať tým, že aká bude situácia v najbližších dňoch po tejto debate, ako sa bude ďalej vyvíjať. 11. E, septembra máme ďalšie rokovanie v rade 9. septembra a tam sme sa rozhodli, že sa zameriame na simplifikáciu, na zjednodušenie, prejdeme to veľmi rýchlo a zmena nariadenia RDF vzhľadom na Rómov to pôjde cez spolurozhodovanie. To by sme chceli tiež predložiť. To tiež nie je veľký rozdiel názorov. A pokiaľ ide ostatné veci, tak 11. septembra budeme mať trojstranné stretnutie parlament, rada a komisia, aby sme diskutovali o tejto otázke a samozrejme, že budeme komisiu informovať o tom, čo sa udialo včera v rade. A začiatkom budúceho týždňa mám už stretnutie s kolegom z DG zamestnanosť, ktorý zodpovedá za ESF. A ja dúfam, že sa nám podarí pripraviť na 21. septembra, tak aby sme už mali vtedy jasnú predstavu ja si neviem predstaviť ani len na sekundu, že by nedošlo e, k, e, k priateľnému riešeniu problému. A čo sú problémy? Problémy sú dvojnásob, dvojaké. Prvé je likvidita pre naše členské štáty, respektíve niektoré členské štáty nemajú dostatok likvidity. To sú tie, na ktorých dopadla kríza najtvrdšie. A potom je to aj otázka, ktorá zaznela v rade a ktorá nie je v našich návrhoch a to je otázka, že v danej situácii e, sú pravidla viazanosti N plus 1, N plus 3. Sú tieto pravidla, pravidla, ktoré môžeme uplatňovať nezmenené, alebo musíme sa aj tu pozrieť na iné riešenia. To je teda tá oblasť, kde prebieha diskusia. A ja osobne by som naozaj veľmi lutoval, keby pri diskusii Keby diskusia o týchto otázkach nám zabránila dosiahnuť pokrok v oblasti zjednodušenia, ale ten postup, ktoré navrhuje predsedníctvo, mi jasne ukazuje, že sa nám podarí dosiahnuť jasný pokrok aj v tejto oblasti a vyriešime aj tie ďalšie otázky v oblasti 100% financovania a podobne. takže veľký program. Ale musel som vám to predstaviť už dnes. A naozaj sa teším na vašu spoluprácu. A teším sa aj na spoluprácu, ktorá bude prekračovať hranice toho, čo máme dnes na stole. A síce to sú tie návrhy, ktoré sa týkajú obdobia po roku 2013 konkrétne, čo by sme mali robiť v budúcnosti s našou koheznou politikou. Je to veľký program, ale fascinujúci. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. A predtým, než otvoríme diskusiu, tí, ktorí ste relatívne noví uh, pri riešení týchto tém, pokiaľ je spolurozhodovanie, tak E, máme tu len jeden pozmeňovací návrh, čo sa týka e, bytovej situácie Rómov, inak sú to všetko všeobecné nariadenia, kde máme teda e, postup AVI conform, takže vlastne vydávame súhlas ako parlament. Otváram diskusiu, Jan Olbricht. Yes, uh, Madam President, and, uh... Pani predsednička, ďakujem, pán riaditeľ. Myslím, že je to dôkazom toho, že môžeme pracovať aj popri eh, oficiálnych postupoch a procedúrach. Máme tu ten text, trošku prebiehame diskusiu, takže Dobré skúsenosti spolupráce s komisiou budú pokračovať. Ale mám otázky keďže nahrádzam spravodajcu e, k tej zmene EDF, e, k tým všeobecným e, ustanoveniam. Prvá otázka je taká veľmi všeobecná. Sme v dosť ťažkej situácii. Na jednej strane dvor auditorov kritizuje komisiu za úroveň chyb a chce, aby komisia sprísnila postupy a ich kontrolu. Čiže tá cestička by mala byť užšia než je teraz. Na druhej strane, realita je taká, že potrebujeme viac flexibility. Čiže komisia je v dosť ťažkej situácii, pretože ak sa obe požiadavky spoja, na jednej strane teda, aby to bolo lepšie kontrolované, na druhej strane, aby to bolo prúžnejšie, otvorenejšie, tak myslím, že napríklad vo výbore na kontrolu rozpočtu v parlamente sa poukázalo na nevhodnosť napríklad opravnenosti niektorých nákladov, tak ako to akceptuje európsky národný systém. Sú tu rôzne prvky, e, ktoré môžu vynakladať náklady a preto je to trochu sporné a vedie to k mnohým problémom. Druhý prvok. Všetci si uvedomujeme, že dočasné zmeny nie sú dočasné že to ovplyvní rozpravu o budúcnosti koheznej politiky, pretože nemôžeme dnes povedať, že máme tú krízu, môžeme to sprúžniť a o dva roky to celé e, zastabilizovať, e, uzatvoriť. Teda navrhujete čiastočnú zmenu systému, čiže aby ten systém bol otvorenejší, pružnejší, aby členské štáty mali viac zodpovednosti, príjemcovia by mali mať viac zodpovednosti, pretože oni zodpovedajú za vynakladanie prostriedkov, za veľké projekty a tak ďalej. Je to teda zmena systému, dobre, môžeme to urobiť jednoduchšie, ale musíte zobrať aj vy na seba čas zodpovednosti. Čiže ak tej filozofii správne chápem, tak otázka teda je, že aké budú reakcie členských štátov, aby tu bola väčšia kontrola, väčšia zodpovednosť a viac pružnosti pri rozhodovaní, ale zároveň, e, aby tu bola aj zodpovednosť. E, Pán riaditeľ, ja by som sa chcel opýtať, e, ako ďaleko sa môžete odkloniť od toho diplomatického spôsobu hovorenia. Niektorí z nás si uvedomujeme, že máte problémy s tým balíkom v rade. Čakáme na Mm, finálny text a očakávame, že najväčší problém bude z ESF, aj keď sa systém nezmení, pretože to spôsobí problémy štátom o dva roky. Budú platiť viac po roku 2010, pretože viac dostanú v roku 9 a 10. Takže takto sa má e, uľahčiť prístup k peniazom, ale nezľahčuje sa tým celý systém. Čiže otázka je, ako vy teraz vidíte tieto problémy, pretože tie problémy tu sú. A samozrejme otázka je, že ako dlho to bude trvať, lebo sa ponáhľame. Myslíte si, že bude možné mm, prekonať tieto, dajme tomu, prekážky a Samozrejme, nechcem vás tlačiť do extrémov. E, prajem vám veľa úspechov ako e, riaditeľ. Ďakujem pekne. Ďakujem Jorgo Stavrakakis. Ďakujem. Ďakujem komisii za to, že nás oboznámila s týmto procesom zjednodušenia, na ktorý sme tak dlho čakali a o ktorý sa všetci v tejto sále zaujímame. Ja dúfam, že to, tento návrh posilní právnu istotu v niektorých členských štátoch a že sa rýchlejšie budú riešiť niektoré základné otázky. Ve, väčšina zmien e, je potrebná a umožnia zjednodušiť každodenné riadenie európskych fondov. Mm, vzhľadom mm, sú tu niektoré body, medzi ktorými napríklad prach, alebo teda e, najvyššia možná suma, strop v rámci programov novej generácie, e, teda myslím tým e, energetickú efektívnosť, e, obnoviteľnosť energie, energii v bytoch, väčšia angažovanosť, renová podpora obnovy a budovania bytov v tých oblastiach, kde je sociálna exklúzia, teda v rómskych oblastiach a v mestských oblastiach. Dovolte mi teraz urobiť niekoľko poznámok k financovaniu, k 100% financovaniu, pokiaľ ide o sociálny fond. Tie na, krajiny, ktoré boli najviac postihnuté ekonomickou krízou, majú najväčší problém s likviditou. A teda majú problémy so spúšťaním rozvojových projektov. Myslím si, že komisia pochopila existenciu tohto problému a ja som teda trochu znepokojený týmto projektom 100% e, financovania, pretože sa týka iba veľmi malých e, fondov v rámci, teda pokiaľ ide o financovanie. So, sociálny fond je len e, akousi fazetou tohto problému E, ktorý vyvolala ekonomická kríza. Na druhej strane vieme, že nemáme dosť pracovných miest e, k dispozícii pre mladých po skončení e, vzdelania. Návrh teda bude e, taký, že tie silnejšie krajiny by mohli kofinancovať do 50 projekty, zatiaľ čo tie slabšie krajiny by mali iba 50 dodatočných zdrojov. Pán Kirov. Ďakujem. Ďakujem. Najskôr mi dovolte, aby som povedal, že som skutočne veľmi rád, že tu teraz e, opätovne diskutujeme, i keď pomerne rýchlo, lebo ako všetci vieme, a mm, táto diskusia je e, niečím, čo nás všetko vedie k tomu, aby sme vyvíjali a viedlo k tomu, aby sme vyvíjali tlak v zmysle zjednodušovania. Ja samozrejme chápem obavy pána Al Obrechta, pokiaľ ide o účtovný dvor. Avšak globálne filozofia sa musí prispôsobiť tomu, e, čo my zdôvodníme ako najlepšie, najjednoduchšie pravidla, kde bude zvýšená transparentnosť. A ja rovnako súhlasím s vami v tom, že tento balíček určite posledný. My sme takmer na konci obdobia, sme v roku 2009 a teraz tu vyvstáva otázka, prečo sme takéto veci neurobili skôr. Ja plne chápem pozíciu pána Anera, to nie je jednoduché e, rokovať so členskými štátmi, s niektorými členskými štátmi, ale ja skôr súhlasím s inou filozofiou, podľa ktorej ekonomická a finančná kríza má negatívny dopad, ktorý je skutočne hrozný, ale rovnako sú tu isté pozitívne dôsledky, pretože my sme sa začali hýbať a robíme isté veci istým smerom. A som presvedčený, že pravidlá sú zložité, sú veľmi zložité v niektorých sektoroch. Niektorí poveratelia dokonca odmietli participovať na takýchto programoch a to je E, v istom slova zmysle hamba. Čiže my by sme mali privítať prezentáciu tohto nového balíčka a mali by sme urobiť všetko, čo bude v našich silách, aby sme boli konštruktívni, efektívni a aby sme čo najrychlejšie dosiahli výsledky. Rovnako by som chcel poblahoželať generálnemu riaditeľstvu, ktoré je zodpovedné za túto oblasť. V marci sme diskutovali o predchádzajúcom balíčku a tam už boli citeľné výsledky. Ja som bol spravodajcom a pamätám si, že som poskytol interviu a nádej, ktorú som tam vyjadril, vtedy som ešte nemal žiadnu istotu, ale teraz myslím si, že už mám isté dobré signály a v budúcom balíčku by sme mali podniknúť také isté kroky tak, aby krajiny pocítili tento rozdiel ešte pred koncom krízy. Ja samozrejme si myslím, že a chápem, že rada má isté ťažkosti. Myslím si však, že náš výbor by vám mal v tejto oblasti pomáhať, vyvíjať istý tlak v tom zmysle, aby sme čo najrýchlejšie dosiahli výsledky, pokiaľ ide o 100% refinancovanie alebo spolufinancovanie. Áno, my sa na to musíme sústrediť, ale myslím si, že v súčasnej situácii a takisto aj vzhľadom na dokumenty, ktoré som videl, by sme mali rovnako dať najavo, že podporujeme a že sme k dispozícii pracovať rýchlo v tomto smere. Ja skutočne dúfam, že čo najrychlejšie dospejeme k dohode a že aj rada dospeje, s radou dospejeme k dohode a že budeme môcť predstaviť aj písomnú reakciu. Pán riaditeľ, v prvom rade v rámci uh, skupiny ALDE uh, prevala presvedčenie, že opatrenia k zjednodušeniu sú určite pozitívne, ale chceme aj dlhodobé hodnotenie pôsobenia, čiže uh, je zrejme, že tie návrhy na zjednodušenie a príjmame pozitívne a preto sa chcem tu obmedziť len na niekoľko otázok k, tej 100%, k tomu 100% financovaniu. Pretože podľa mňa je dôležité presne vedieť, že aké sú návrhy komisie v praxi. Čo to bude znamenať? Bude to znamenať, že v Európskom sociálnom fonde sa vyplatí 100%, ale do konca obdobia sa to vyrovná, čiže v podstate by to bola len nejaká úverová výpomoc, bezúročný e, úver pre členské štáty. Napriek tomu by som ale chcel položiť otázku, či e, tento úverový rámec vôbec je potrebný e, v takomto širokom spektre, spektre, pretože nie všetky členské štáty sú v tej situácii, že majú problémy financovať úvery a keď hovoríme o kontrole účinnosti, tak e, Veľmi účinná e, kontrola je práve kofinancovanie. Ak je tam 20-percentný podiel, tak je to tá menšia časť a sú rôzne dôvody, prečo projekty nefungujú. Môžu to byť problémy so financovaním, ale môže to byť jednoducho aj tá skutočnosť, že v členskom štáte v danom regióne povedia nie, tých 20 kvótu nechceme financovať, pretože um, teda chceme financovať, pretože um, nám ide o to, aby sme um, sa na tom intenzívne podielali. Uh, keby tam bolo to 100% financovanie, tak uh, človek ako by nemal po, uh, e, sný dôvod na kontrolu. Takže bol by som rád, keby komisia upresnila, čo má na mysli. Um, či to kofinancovanie je len pozastavené, musí to byť e, splatené, alebo čo presne sa má udiať. Ďakujem. Mohli by ste možno zodpovedať tieto otázky? Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade, eh, čo sa týka otázok Jana Olbrichta, áno, je jasné, že zjednodušenia, ktoré sme tu teraz zaviedli, chceme zachovať. Všeobecný trend v našej politike musí byť trendom k väčšej flexibilite a preto mm, áno, je pravda, pán Kirov, čo som povedal, že to tu teraz ukončíme v balíku 2007 až 2013, ale e, chceli by sme pokračovať s našimi úsiliami v zjednodušovaní aj po roku 2013 a dúfam osobne, že na obdobie po roku 2013 E, urobíme tu oveľa viac, ak to od samého začiatku urobíme správne, než by sme teraz mohli napraviť v existujúcich nariadeniach. A preto práca e, na budúcich mechanizmoch bude taká dôležitá. E, samozrejme, neustále sme v kontakte s, s dvorom auditorov, niekedy nás správne alebo nesprávne upozorňujú, že no, keď robíte legislatívu tak komplikovanú, a takže mm, žiadajú nás o nejaké jednoduchšie pravidla, potom bude všetko jednoduchšie. Mm, to je samozrejme veľmi dobrá odpoveď ad hoc, ale problémy sú trošku hlbšie a ja osobne som presvedčený, že by sme mali si položiť sami mnohé vážne otázky. Ja vám dám jednu otázku, s ktorou som bol konfrontovaný včera, ešte som sa nad tým nezamyslela, ale je to veľmi zaujímavá otázka. Keď sa pozriete na tie nezrovnalosti v členských štátoch pri implementácii tej politiky, tak by som povedal, že No, nezabite ma, ak to číslo nie je úplne správne, ale asi tak 60% alebo viac e, súvisí s otázkami verejného obstarávania. E, otázka je úlohou koheznej politiky. A teraz sa možno trošku preháňam a prepačujte mi, je to teda otázka, e, je tá úloha koheznej politiky byť policajtom pre uh, verejné obstarávanie, alebo sú aj iné spôsoby, ako môžeme otázky verejného obstarávania riešiť bez toho, aby sme to e, riešili takto. Je to otázka, ale je to skutočne podstatná otázka, že nemôžeme ju e, veľmi rýchlo v nejakom dokumente prebrať. Je to politická otázka, skutočná politická voľba, o ktorej treba diskutovať e, v kontexte po roku 2013 je tu tiež otázka, na ktorou sa musíme zamyslieť. My by sme chceli vybudovať celý ten systém kontroly o mnoho viac na tej práci, ktorú urobili členské štáty a regióny samotné. A musíme teda počkať na to, že ako možno prostredcom nejakých eh, dôverných zmluv zabezpečíme, aby v týchto prípadoch, kde všetky dôkazy ukazujú, že veci fungujú dobre, že v týchto prípadoch e, potom budeme mať tú dôveru, budeme e, až do preukázania opaku veriť týmto členským štátom. No zásadná otázka, e, nemôžeme to len v nejakom napravnom nariadení riešiť, ale moja agenda je toto na diskusiu do budúcnosti. To, čo vidíme dnes, je tiež vec na diskusiu že veľmi úspešné iniciatívy v oblasti regionálneho rozvoja e, sú často rozvojové iniciatívy z lokálnej, z miestnej úrovne a musíme e, sa zamýšľať aj na budúcnosť v kontexte územnej e, súdržnosti, ako viac propagovať miestnu úroveň a tieto rozvojové iniciatívy, ako zabezpečiť, že tento, tieto iniciatívy miestneho rozvoja zapadnú do celkovej stratégie, ktorá samozrejme musí byť definovaná. Je to opäť úloha, ktorá za sebou okamžite priniesie ďalšie otázky, ako môžeme dať viac na lokálny rozvoj, ako zabezpečiť, že sú e, tu pravidlá e, riadenia zachované ja som chcel tieto otázky len nadniesť e, ako veľmi dôležité otázky do budúcnosti, ale pre mňa mm, ten vlak, ktorý sme teraz e, dali na cestu, je mm, na zjednodušenie a naďalej budeme pracovať so, e, s expertami a budeme pokračovať v práci s vami, zástupcami vašich regiónov, aby sme sa pozreli na to, čo sa dá ďalej zlepšiť tejto oblasti. A v konečnom dôsledku to bude postupná zmena systému. Pán Stavrakakis hovoril o 100% spolufinancovaní ESF. Otázka je, či je to postačujúce. No už v podstate v rade je e, niekoľko členských štátov, ktoré hovoria, dobre, ďakujeme, potrebujeme to, pretože máme momentálne e, problémy s likviditou, ale ESF je príliš e, malý na naše náklady a na to, aby sme dostali tú pomoc, ktorú potrebujeme. Samozrejme, treba o tom ďalej diskutovať. A predstava sústrediť sa na ESF má mm, viaceré dôvody. Prvý dôvod je, že sme v situácii, kde rýchlo rastú e, problémy nezamestnanosti. Opatrenia ESF sú nesmierne dôležité a treba ich e, implementovať veľmi rýchlo. Pre opatrenia ERDF a opatrenia kohezného fondu, tam pán Trojer sa vyjadroval, Niekedy dôvody, prečo sme pomalí, nie sú nedostatok financií, ale tie dôvody sú trošku inde v komplexnosti toho projektu, projektov, ktoré sú navrhované a tak ďalej. Ale tá predstava zostáva aj naďalej predstavou, ako by sme vytvorili viac likvidity pre členské štáty, a to najmä pre tie členské štáty, ktoré trpia veľmi krízou, aby mohli okamžite konať. Chcem nám úprimne pripomenúť, že sme už vyplatili zálohy členským štátom. To sme zvýšili už v minulom balíku do budúcnosti pre tento rok a dali sme tam aj ďalšie zálohy 6,2 miliardy, ak sa dobre pamätám. Takže peniaze by mali byť už v tom stroji, aby sa to začalo, to mechanizme. Ak si zoberiete tie ďalšie opatrenia VES, kde navrhujeme konkrétnu oblasť, tak to stojí za to nad tým uvažovať, ale pán Tajo, to, vlastne to, čo ste vypovedali, toto nie sú peniaze navyše to sú peniaze, ktoré boli plánované na celé obdobie, ktoré sa budú vo väčšej miere čerpať na začiatku. Keď skončia roky 2009 a 2010, tieto peniaze ku koncu obdobia sa budú musieť vrátiť. Ja si to predstavujem tak, a predstav- vždy to takto opisujem, keď je projekt ESF ktorý sa realizuje v roku 2009 a 2010, tak tento projekt zaplatíme normálnu mieru spolufinancovania a okrem toho dáme členskému štátu ďalšiu zálohu platby a to až do výšky 100 ale to nie je nič iné ako ďalšia záloha. Na roky 2009 a 2010 to platí, ako som povedal. A to je tiež dôležité pre parlament, aby to vedeli ako rozpočtový orgán. Zostane to v návrhu rozpočtu, v rámci rozpočtu na rok 2010 a táto záloha sa môže vyplatiť podľa všetkých našich simulácií v rámci rozsahu rozpočtu 2010, tak ako ho navrhla komisia a ako sa teraz E, preberá v tých dvoch e, častiach rozpočtového orgánu. By som sa chcel vám poďakovať, pán Krylov, za vašu podporu. Áno, budeme podporovať vašu podporu. Nie bezpodmienečnú podporu, ale naozaj, aby to prešlo rýchlo, tak rozhodne potrebujeme vašu podporu ako ste správne povedali, tá hra už beží a preto by som bol veľmi vďačný, keby sme mohli skončiť túto prácu do konca tohto roku. A na toto obdobie by to mal byť ten posledný balík. Nikdy by sme nemali povedať nikdy, pretože nevieme, čo sa stane o rok alebo o dva. Ale z nášho pohľadu a experti v členských štátoch s nami súhlasia. Na obdobie 7 až 13 je to ten posledný balík, ale už teraz pracujeme na období po roku 2013. Pán Tojra, vy ste poukázali na dôležitú vec. Povedali ste, že zjednodušenie je dobrá vec a s tým súhlasíme, ale taktiež sa musíme pozerať aj na efektívnosť politiky a musím povedať, že to je bod, pod ktorý sa hneď podpíšem aj trikrát. Myslím si, že jedna z tých hlavných zmien, podľa mňa, na ktorej musíme spolupracovať na, v období roku po 2013, je to, ako by sme mohli vytvoriť systémy, ktoré nám umožnia lepšie vyhodnotiť efektívnosť a hospodárnosť našej politiky. Robili sme už veľa ex post na obdobie eh, po rok 2006. Správy prichádzajú, zverejnia sa a samozrejme, že vás budeme informovať možno v druhej polovici eh, 4. štvrť roka ku koncu roku, aby ste mali aj vy prehľad o záveroch, e, ktoré sme spravili na obdobie roku 2000 až 2006. Ale musíme uvažovať o súčasnom období a o budúcnosti v zmysle toho, ako by sme veci mohli zlepšiť. Existujú metodiky, pracujeme na nich a ja by som bol rád a vraciam sa k tomu, čo som vždy povedal. Bol by som rád, keby sme mohli mať politiku v budúcnosti, taký rámec, ktorý by nám umožnil mať e, menej silný dôraz na e, regulárnosť a chyby, ale súčasne by to bol aj silný proces učenia sa o tom, čo funguje v teréne dobre a čo nie. A keď toto dosiahneme, tak potom, myslím, pani e, predsednička, sa môžem zdať svojej funkcie ísť do dôchodku, pretože potom sme dosiahli to, čo sme chceli dosiahnuť. Ale chcem veľmi úprimne povedať, že je to veľmi náročná práca, ale som veľmi rád, že ste na to upozornili a že sa s tým budeme môcť ešte zaoberať. Ďakujem veľmi pekne. Markus, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, vážená pani predsednička, ďakujem, pán generálny riaditeľ. Všetko, čo komisia navrhuje, E, tak my to vítame, ale napriek tomu mám dve poznámky. Najskôr e, bod, ku ktorému sa chceme vyjadriť, a síce byto, byty a bytová politika, ale rovnako sa chcem vyjadriť aj o základnom e, nariadení. Pokiaľ ide o budovanie bytov, mám niekoľko poznámok. Myslím si, že v západnej Európe sú aj marginálne skupiny, vylúčené skupiny, pre ktoré môžu robiť návrhy, ponuky. Myslím si, že by sme sa nad tým mali zamyslieť, možno, že by sme mohli rozšíriť aplikačné pole týchto opatrení. Rovnako by som sa vás chcel spýtať, že či nemáme príliš úzke definície týchto marginálnych skupín a či ich neobmedzujeme len na niekoľko príkladov, lebo myslím tým na príklady, ktoré sú v návrhu zmeny nariadenia. Pokiaľ ide o to základné nariadenie, my máme iba konzultatívnu úlohu, ale napriek tomu návrhy komisie sú veľmi dôležité pre toto obdobie a ja sa nazdávam, že e, e, zjednodušenie tých projektov, ktoré prinášajú príjmy, e, je vítané. No napriek tomu ešte je tu jeden taký bolestný prvok. Ja veľmi dobre viem, že došlo k priškrteniu e, likvidity v niektorých členských štátoch, ale chcem pripomenúť, čo robí Európa v tejto kríze. Máme tu pak stabilitu a v tom je naša sila a my máme isté pravidlá zodpovednosti pri udeľovaní finančných prostriedkov. Nazdávam sa, že tu sme vyzvali k zodpovednosti ľudí a úradov a takisto aj samozpráv. Už sme o tom hovorili, je tu isté nebezpečenstvo. Je celkom možné, že už nebudeme rešpektovať princípy, ak 80 je podporovaná Európskou úniou, tak to je už naozaj veľmi pekná ponuka regiónov a ak prepadneme v dôsledku týchto 20 tak e, to bude preto, lebo tieto regióny nemajú kapacitu tieto projekty realizovať. E, tu na nie je v prvom pláne, nie sú peniaze, ale záujem realizovať projekty a zodpovednosť. No a to nás naozaj znepokojuje pretože toto sa môže stať jedným z princípov, princípov pomoci regiónov. Samozrejme, regióny musia preplatiť tieto peniaze, ale ako sa ukazuje situácia na roky 2010 a 2011, aká bude situácia v okamihu preplácania, myslím si, že tam sa treba opätovne vrátiť k princípu zodpovednosti. Ďakujem. Pán Goodmites. Ďakujem. Mám iba dve veci. Poprvé, e, možnosť e, ohodnotiť balíček, ktorý by sme mali čoskoro dostať, aby sme zjedno, teda je to balíček o zjednodušení a my by sme potom mohli rozanalizovať e, spôsob, aký, akým Európsky sociálny a regionálny fond sa v tom angažovali do roku 2009 lebo všetky programy v členských štátoch boli stanovené v januári 2009. Podľa toho, čo viem, všetky členské štáty a všetky programy neboli úplne e, robené v tomto smere a to znamená, že tie záverečné správy neboli zaslané, došlo k odloženiu až do roku 2010 najpravdepodobnejšie a preto si treba položiť otázku, či tu ide o problém simplifikácie, pretože niekedy v tlači je Európska únia obviňovaná, hovorí sa, že je tam veľa byrokracie a preto sa veci nedajú robiť. E, na základe vlastného, vlastnej skúsenosti viem, že niektoré programy sa nevykonávajú, lebo projekty sú zlé a ich riadenie na lokálnej úrovni je zlé. A treba preto analyzovať, prečo sú niektoré projekty oneskorené, prečo neboli na čas predstavené správy. No a potom treba hovoriť aj o simplifikácii, lebo niekedy s tým súvisia naozaj problémy. Netreba veci miešať dohromady. Niekedy plán nebol aplikovaný v dôsledku problémov na lokálnej alebo regionálnej úrovni. Pokiaľ ide o zjednodušovanie, tak e, jeden príklad. Hovorili sme o energetickej úspornosti e, v bývaní. Podľa programu sociálneho fondu budeme e, venovať isté fondy na izoláciu bytov a bytových jednotiek. Avšak z počiatku v programe sa hovorilo, že by to malo byť predstavovať na 51% privátne e, programy, ale v nových štátoch žijú ľudia v budovách, kde majú byty a to je veľmi ťažké financovať. Tam si treba buď uro- e, e vybaviť pôžičky v bankách alebo nájsť iné spôsoby financovania. E, Lotisko a takisto aj Litva, tam nie je veľmi jednoduché povedať ľuďom, choďte do banky, alebo e, zoberte si peniaze z vrecka a zafina- zafinancujte si projekty, ktoré sú takisto financované z EÚ. Oni povedia, dobre, e, my to zaplatíme, ale energia bude neustále narastať a my nakoniec nič nezískame. A navyše v krízovom období ľudia nemajú peniaze a tak treba veci zjednodušiť a treba, e, aby tu naozaj fungovalo spolufinancovanie, aby nemocnice, školy a tak ďalej mali z toho úžitok. A práve preto sme povedali, že tento program je v niektorých štátoch zablokovaný. A je pravdou, že keď hovoríme o spolufinancovaní, tak tu máme práve tento program oneskorenia, čo sa bude diať v roku 2011, 12, 13, ak sa niečo udeje a ak nedôjde ku spolufinancovaniu, čo sa bude diať potom, pre, e, čo bude s tými, ktorí ešte nie sú pripravení na spolufinancovanie. My to budeme naďalej odkladať na rok 2014, 2015 my vieme, že došlo aj k zlým umiestneniam týchto peňazí. Very much, eh, Mr. Matula. Ďakujem Matula. Ďakujem, pani predsednička. Ja som veľmi rád a chcel by som vám poblahoželať za balíček opatrení za účelom zjednodušenia. Som rovnako presvedčený, že ak tento balíček bude schválený, E, v takej dobe, ako sa predpokladá, tak dosiahne čo najrychlejšie svoj cieľ. Rád by som vás oboznámil s jedným problémom. E, po debate v pracovnej skupine sme navrhli odložiť pravidlo N plus 2 na N plus 3. Rumunsko a ďalšie štáty regiónu podporujú tento návrh, pretože my sa nazdávame, že tu ide o zjednodušenie, ktoré môže E, zabrániť blokovaniu, ku ktorému dochádzalo až doteraz. E, tieto propozície však nefigurujú v dokumentoch, ktoré predložila Rada a ja by som bola rada, keby sa s tým rátalo. Ďakujem a teraz pán Oro. Áno, ďakujem, vážená pani predsednička, pán generálny riaditeľ, drahí kolegovia. Chcel by som vás upozorniť na skutočnosť, že tu existuje príliš veľká závislosť ekonomík od, na ostrovoch od importu fosílnych palív a energetiky. A kde sa nachádzajú na úrovni európskej úrovni? E, bol predstavený veľmi ambiciózny e, program úspory energii na budúcich 20 rokov. Ja teraz hovorím konkrétne za Reunion, kde možno konštatovať spojené úsilie regiónu, ale aj francúzského štátu v prospech slnečnej, veternej energie, termickej energie a takisto aj výskum, ktorý sa týka využitia morskej energie, biomasy a tak ďalej. A teraz otázka. Môžeme e, myslieť na špecifické úsilie Európskej únie, ktorá by e, týmto ostrovom pomohla v týchto bezprecedentných úsiliach. Musím povedať, že tu nie je len o projekty, sú tu už aj konkrétne výstupy a treba ich spomenúť. Napríklad e, na Reunione máme 35 produkcie elektriny, z obnoviteľných zdrojov a toto percento sa každým rokom zvyšuje. Ja si preto myslím, že pokiaľ ide o Európsku úniu, tak je tu úsilie, e, ktoré by mala vyvíjať, aby tieto, týmto ostrovom pomohla a sprevádzala ich v tomto úsilí. Pretože E, tu je len o udržateľný rozvoj týchto ostroj, ostrovov, ale je tu aj environmentálna výzva, sociálna výzva v oblasti vytvárania pracovných miest, ekonomická výzva, ktorá spočíva v oslobodení našich ostrovov od závislosti dovozu fosílnych palív. A myslím si, že v tomto smere EÚ musí prijať rozhodnutie, aby týmto ostrovom pomohla a mala by vyvinúť úsilie. E, to, čo predstavilo švedské predsedníctvo, nová ekonomika smerom k zelenej ekonomii, e, je veľmi správne a my sme už o tom hovorili aj s pani ministerkou e, úplne pozitívne. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani Šveter. Ďakujem, pani predsednička. Pán Aner, ja som nemohla sledovať začiatok vašho vystúpenia. Informovala som sa u kolegov, ktorí tu boli. Prečítala som si aj podklady dôsledne. A chcem najprv povedať, že považujem za správne to, čo ste zatiaľ urobili, pretože navezujete na všetky skúsenosti, kde by mala Európska komisia k pilotným projektom v rámci, prístup k pilotným projektom v rámci S, čo bolo veľmi účinné. A dokumentácia to potvrdzuje, že to bolo vtedy potrebné a ukazuje sa, že tieto prostriedky sa vyčerpali, lebo to bolo úspešné. Jedna z dôležitých vecí, ktorú treba na tomto mieste tiež povedať, je, že Potrebujeme určitý bezpečnostný systém. Vy ste povedali, že chcete, aby sa kontrola odovzdala na regionálnu a štátnu úroveň, ale my máme v nariadení určité bezpečnostné systémy. Ústredný systém vychádzal zo zásady partnerstva. Partnery berú svoju pozíciu veľmi vážne, prichádzali s konštruktívnymi návrhmi tam, kde sú zúčastnené. Taktiež sme na konferenciách zistili, že existujú členské štáty, kde zásada partnerstva sa jednoducho ignoruje a komisia napriek tomu vtedy schválila operačné programy. A ja si myslím, že tu si musí komisia urobiť svoje domáce úlohy a postarať sa o to, aby vo všetkých členských štátoch v rôznych sprievodných výboroch mali partnery úplné práva, je na to určitý návrh aby e, sa vysvetlilo partnerom, čo znamená úplné práva, plné členstvo a aby vedeli, ako plniť tieto čestné úlohy uvedené v nariadení. To musí byť možné. V tejto súvislosti by mala komisia mať určitých partnerov, ktorí by reagovali na otázky partnerov, keď sa hovorí, že tu niečo nefunguje správne. Mal by to byť taký výstražný systém, Môže sa to hodnotiť aj subjektívne, ale ide jednoducho o to, aby existoval niekto, kto povedal, že aha, tu niekto zazvonil na výstrahu. Pozrime sa, o čo ide. Pretože inak sa dostaneme do situácie, o ktorej sa tu už hovorilo, že je tu to nebezpečie, že sa tieto prostriedky využijú v rámci vlastného rozpočtu v členských štátoch. A ja si myslím, že to nie je správne. A ide o to, že aby v tých členských štátoch, kde projekty eh, financované EÚ sa takto neprezentujú verejnosti, aby sa táto prax jednoducho skončila. Keď Európska únia tu takto veľkoryso financuje, tak to musí byť vo všetkom, čo členský štát robí, aj zverejnené, zvýraznené, povedané verejnosti. A to sa neplní. A to sú veci, ktoré nestoja nič, ale sú veľmi účinné. A výsledkom tohto je, že potom verejnosť aj zistí, aha, Európska únia má svoje vlastné zákony. To znamená, že ak financovaný projekt kvôli zjednodušeniu a zvýhodneniu, silnému zvýhodneniu Európskej únie, potom porušuje vlastné zákony o životnom prostredí. Nie je urobená analýza dopadu na životné prostredie, keď to právo EÚ vyžaduje, tak to vidí potom aj verejnosť. A potom samozrejme EÚ tu vyzerá ako niekto, kto nehájí záujmy občanov a nepresadzuje vlastnú politiku. A ja si myslím, že je to jednoduchá praktická možnosť mať takéto kontrolné predpisy. To znamená pre komisiu, že nemôže byť financovanie projektov, kde dochádza k porušeniu zákonov EÚ o životnom prostredí alebo vnútroštátnych takýchto zákonov, alebo projektov, ktoré protirečia právu EÚ. To je to minimum. Proste jednoducho sa nebude financovať projekt, kde sa porušuje zásada partnerstva a nariadenie sa musí dodržiať aj v ostatných zásadách, ktoré sú uvedené v začiatku, ja neviem, udržateľný rozvoj, e, gender mainstreaming a podobne. To sú jednoduché veci, to nestojí viac peňazí ani práce, to stojí len to, aby sa správne plánovalo. A to sú veci, ktoré členské štáty majú k dispozícii majú tieto kapacity, to sa má predložiť a potom sa môže projekt aj rýchlo realizovať. Ja si myslím, že keď, ide o, keď je veľa súkromného financovania alebo o otáčajúce sa fondy, tak je kontrola dôležitá. Uh, pokiaľ ide o revolvingové fondy, tak si myslím, že sa tiež e, niektoré členské štáty k tomu stávajú ako k vlastnej pokladni. A tu treba tiež veci jasne povedať. Ak existujú revolvingové fondy, tak to musí byť tak, že keď sa použijú, tak verejnosť správa, štátna správa musia vedieť, čo to znamená, aké sú tu pravidlá. To znamená, že nie banky stanovujú kritéria, ale verejnosť, rozvojové výbory určujú kritéria. A to nie je vo vašom nariadení a to považujem za veľkú chybu, pretože dávame verejné prostriedky bez toho, aby sme určili smer. Myslím si, že toto treba troška e, zdôrazniť v nariadení aby sme zdôraznili to, čo považujeme za pozitívne opatrenia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz chcem poprosiť generálneho riaditeľa o reakciu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade tá otázka Eh, toho, čo tu povedal pán Piper. Áno. Je, zaznelo tu mnoho zaujímavých poznámok k otázke bývania a poznamenal som si to. Bude sa o tom ešte podrobnejšie hovoriť a budeme mať možnosť vrátiť sa k tomuto. Chcem povedať, že keď hovoríme o marginalizovaných skupinách a vylúčených skupinách, tak e, keď hovoríme o Rómoch, tak to nie je e, vylúčenie inej skupiny. Mali by sme sa tu vyhnúť všetkým nedorozumeniam v tomto kontexte. Trasím 100%. Áno, malo by to byť, mala by to byť záloha na dva roky. Po druhé som ešte zabudol povedať, že je to opcia pre členské štáty. A týka sa tých členských štátov, ktoré sú naozaj v problémoch. A pán Kocman spomenul tú situáciu v Lotyšsku. Pre ktoré je toto zaujímavé opatrenie. A chcem ešte povedať, že tie peniaze sa musia vrátiť. Ten argument, čo ste povedali, rozumiem. Je to argument, ktorý zaznel aj v rade. Povedali to viaceré e, členské štáty. Je to takmer filozofická otázka v úvodzovkách povedaná k tomu, ako tieto fondy fungujú O to tu ide. Pán Gottman, pokiaľ ide o Lotyšsko, tak ja osobne by som chcel o tom vedieť viac. Ja som v kontakte s lotyšskými úradmi, orgánmi, aby som videl, čo by sa mohlo robiť ešte okrem týchto 100%, tohto pravidla 100%, čo by mohli byť riešenia problémov, ktoré ste spomenuli. Pokiaľ ide o e, izolovaní verejných budov a zapracovanie obnoviteľnej energie do verejných budov. To je niečo, čo môžeme vždy podporiť z našich fondov. Pán Matula, je pravda, že táto diskusia, naš, e, e, ako ukázala diskusia, náš návrh nehovorí nič o N plus 3 ja musím povedať, že pre mňa to nebolo nikdy 100% jasné, do akej miery je to naozaj problém. Musím povedať, že na začiatku tohto roka som mal pocit, že N plus 3 alebo N plus 2 je veľká vec pre rok 2009 a kolegovia mi teraz po letnej prestávke hovoria, že bolo tak veľa žiadostí o platbu, že sa zdá, že je to pre rok 2009 nie také dôležité. Ale táto otázka sa môže znovu vynoriť v roku 2010. Je to bod, o ktorom hovorili aj viaceré členské štáty a treba o tom ďalej ešte diskutovať. Pán Oro, vy ste hovorili o obnoviteľných energiách a v Írsku a v, konkrétne aj v prípade Reunionu. Pre nás je to skutočne téma, ktorá je v jadre našej tvorby politik. Je mnoho ostrovov a obnoviteľné energie sú tam veľmi dôležité. My to budeme podporovať do takej miery, ako je to možné podľa našich pravidiel. Takže všetko, čo by sme my mohli urobiť, aby sme pomohli programom, ktoré majú našu podporu, aby sme mohli tieto stratégie implementovať na reunióne a podobne, tak prosím, obráte sa na nás, budeme vám určite k dispozícii v tejto otázke. Ďakujem aj pani Šulter za jej povzbudenie k návrhu ESF ja môžem len podporiť to, čo ste povedali o partnerstve a hovorili ste aj o domácej úlohe. A ja som sa pozrel do svojho srdca a musím povedať, že pokiaľ ide o domácu úlohu a spoluprácu so združeniami, tak aj my tu máme ešte čo robiť, ale keby sme sa vrátili do školy, tak je to na programe druhého pol roku, kde chceme zintenzívniť naše kontakty s rôznymi organizáciami, združeniami občianskej spoločnosti, aby sme najprv spolu s nimi identifikovali, kde sú tie skutočné problémy, aby sme videli, čo môžeme urobiť na nápravu či v roku 2007 až 2013, alebo, ako som už povedal, zaujímajú nás aj tie obdobia po roku 2013, kde chceme veci stanoviť správne od samého začiatku. Chceme sa vyhnúť tomu, čo by dvor auditorov nazval chyby alebo nezrovnalosti, ale my chceme, nie, keď existuje akákoľvek forma demokratickej kontroly alebo to, čo by sa dalo použiť na zlepšenie transparentnosti projektu, tak čím viac toho budeme mať na mieste, tak tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa problémy rýchlo identifikujú a budú môcť rýchlo riešiť. Akceptujem, čo ste povedali, budem sa musieť na to pozrieť spolu s kolegami pokiaľ ide o finančné inžinierstvo vo všeobecnosti a jeho pravidla, pokiaľ ide o kritériá, ktoré sú tu stanovené. Môj, na, môj pocit bol taký, že pokiaľ by kritéria od, e, týkajúce sa odozdania peňažných prostriedkov konečnému príjemcovi, tak tam sú e, to monitorovacie výbory, čo musia niečo povedať, ale máme to poznamenané a rýchlo si k tomu sadneme. Ak máte konkrétne prípady, tak by som chcel povedať, že vždy budem vďačný za to, čo mi môžete povedať k tomu, pretože takéto informácie nám môžu pomôcť ilustrovať takýto bod a pochopiť, čo je za ním. A časť našho problému niekedy je, že veci môžu veľmi dobre vyzerať na papieri, ale keď sa pozriete na to, ako e, vyzerajú v praxi, tak e, musím povedať, že my potrebujeme vašu spätnú väzbu a potrebujeme vaše skúsenosti, aby sme to mohli riešiť. A keď hovoríte o kontaktoch so združeniami, naše vlastné generálne riaditeľstvo musí v tomto ešte niečo urobiť, ale budeme to robiť. To bolo to hlavné, čo som chcela povedať, chcel povedať pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi podrobnú diskusiu. Ako som už povedala na začiatku, pán riaditeľ, je tu určitá naliehavosť späta s touto otázkou. Výbor pre regionálny rozvoj určite e, nebude viac času než potrebné venovať obom stanoviskám a dokumentom v spolurozhodovacom konaní. E, momentálne závisíme od návrhov, mm, od spravodajcov, takže dúfam, že ich čo najrychlejšie dostaneme. Ehm, v rámci harmonogramu na celý proces a ak budú nejaké nové informácie eh, k dispozícii po vašich diskusiách s radou, tak by sme boli veľmi radi, keby ste nás informovali. A chcem tiež povedať, že z toho, čo sme si vypočuli od predsedníctva, od komisie, od vás, v nadchádzajúcich mesiacoch program generálneho rejiteľstva je dosť bohatý Radi by sme teda videli vašich predstaviteľov častejšie v týchto mesiacoch a určite snaha e, podeliť sa o tie e, hodnoty výsledky hodnotenia bude veľmi dôležitá. Je tu mnoho nových kolegov, takže väčšina z nás by naozaj veľmi privítala, keby sme mohli byť informovaní o návštevách komisárov a generálnych riaditeľov v našich volebných okrskoch aby sme sa tam mohli tiež zúčastniť, aby sme sa mohli na tom trošku podielať. Bolo by to pre nás veľmi užitočné. Ešte jedna vec, ktorú by som chcela spomenúť. Pani Krel musela odísť, ale spomenula, že je vytvorená pracovná skupina e, v, na riaditeľstve ohľadne politiky po roku 2013, čo teda mm, boli pozvaní všetci okrem Európskeho parlamentu, takže bolo by dobré, keby úroveň diskusie a spolupráce bola uh, aj pre nás užitočná a užitočná pre Európanov. Ak teda nie sú ďalšie otázky alebo pripomienky, chcela by som sa poďakovať generálnemu riaditeľovi. Ďakujeme veľmi pekne, veľmi si ceníme vašu prítomnosť. Niektorí z nás e, vedia, že pán Elner bol ešte včera v nemocnici, takže naozaj e, sme radi, že prišiel. Ďakujem. Ešte jeden bod máme na programe, takže prosím, ešte ostante. Best Be careful on the yeah, yeah. and social pressures. And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 Takže ešte posledný bod, prosím. To je dátum a miesto konania ďalšej schôdze. Je to trošku komplikovaná situácia. Ako asi viete, ďalšia schôdza je v pondelok 5. oktobra, v útorok 6. oktobra. Je to týždeň otvorených dverí v Bruseli. Takže 5. oktobra budeme mať v hemicykli otvorenie tých otvorených dní. E, to bude teda od 3. do 5. A potom bude zasadnutie nášho výboru hneď po tom otvorení ktoré teda bude do 5. A potom 6. oktobra bude schôdza ráno. A potom asi teda od 2.30 do 4.15 bude Eh, stretnutie s Byurom regionov a 4.30 bude zasadnutie nášho výboru. Hovorím vám to preto, aby ste sa nad tým zamysleli, že to bude také nezvyčajné, ale pošlem vám samozrejme všetky podrobné informácie, ako náhle bude stanovený program tých odborných dní, aby sme sa mohli podeliť o tie informácie. A takisto vás chcem informovať, lebo neviem, že či to videl všetkým poslal, že komisia zorganizuje stretnutia, aby informovala všetkých kolegov o tej politike a my vás o to budeme informovať. Je to naplánované, ak sa chcete dozvedieť viac, budeme mať nepodobnú diskusiu.